Vážení kolegovia, myslím si, že môžeme začať s miernym meškaním a preto by som chcela poprosiť vás všetkých, aby ste sa usadili a rada by som prešla na prvý bod nášho programu. Prvým bodom je schválenie zápisnice, schválenie programu schôdze, pardon, no a chcem vám iba oznámiť, že navrhujeme, aby bod číslo 7 bol zradený na program a to je téma, ktorá sa týka inovačnej politiky spoločenstva v meniacom sa svete, aby sme tento bod presunuli na zajtrajšie rokovanie a namiesto toho budeme mať dnes bod číslo 10. Ak nie sú žiadne námietky, tak program následne aj upravíme a chápem to tak, že program môže byť s takouto úpravou schválený a poďme na bod číslo 2 na programe rokovania a to je zápisnica z minulej schôdze aj schválenie z 22. februára 2010, ak môžeme navrhnúť. V prípade, že nie sú žiadne výhrady počas dnešného stretnutia, tak zápisnica bude považovaná za schválenú koncom dnešného rokovania. Môžeme prejsť na bod číslo 3 to sú oznamenia predsedníčky. Rada by som vás informovala o tom, že prostredníctvom písomnej procedúry, ktorá bola spustená po našom predchádzajúcom stretnutí, koordinátori sa rozhodli, že budú navrhovať nasledujúce alokácie eh, jednej správy a jedného stanoviska. Takže správa eh, k návrhu Európskeho parlamentu a rady E, ktorá sa týka európskych, teda euro, príspevkov Európskej únie do Medzárodného fondu pre Írsko. E, túto správu dostalo EPP a chcem poprosiť koordinátora, aby poveril jedného zo svojich kolegov, ktorý to bude mať. Myslím si, že bez akéhokoľvek prekvapenia môžem povedať aj meno, pýta sa pani predsednička, takže to bude Šankali. Dobre, Druhé stanovisko je eh, zamestnanosť v budúcnosti alebo za, budúcnosti zamestnanosti v oblasti sociálnych služieb. Socialisti a demokrati eh, majú vybratého jedného svojho kolegu, ale stále nevieme meno, takže chcem poprosiť potom eh, ich koordinátora, aby nám čo najrychlejšie dal vedieť meno. Druhá téma, o ktorej vás chcem informovať, sa týka spôsobu, akým Európsky parlament plánuje zareagovať reakciu na, alebo respektíve zreagovať zareagovať na e, stratégiu Európa do roku 2020. E, bolo tu stretnutie, e, ktoré zorganizovala predseda parlamentu. Pozval 7 alebo 8 predsedov výborov, ktorí sú, alebo výborov, ktoré sú vnímané ako tie, ktoré sú hlbšie prepojené so stratégiou Európa do roku 2020. Mali sme pracovný obed, počas ktorého zazneli aj prvé vyjadrenia, prvé reakcie na Margo eh, stratégie 2020 a z tie hlavné témy boli spojené skôr s procedurálnymi otázkami ako s obsahom tejto stratégie. Čo sa týka samotnej procedúry, tak ten všeobecný pocit bol taký, že zdá sa, že nie je dosť času preto, aby parlament mohol adekvátnym spôsobom sa zúčastniť debaty o stratégii 2020 keďže program pre schvalovanie týchto stratégií je veľmi tesný, rada začne diskusie budúci týždeň a rada by schválila tento dokument ešte počas júnového samitu. Komisia medzičasom bude pracovať na usmerneniach a zároveň aj na celom riadiacom procese. Úloha parlamentu je mimoriadne obmedzená len na dokument, ktorý predkladá komisia. My sme presvedčení, že to nie je v súlade s európskymi zmluvami a preto tu bude rozhodne aj úsilie E, vyvinuté zo strany parlamentu. Teraz hovorím len svoj názor a nie názor predsedu parlamentu, ale teda mali by sme hovoriť všetko preto, aby sme zvýšili úlohu parlamentu v súlade so zmluvami. My zastupujeme európskych občanov a práve preto by tu mal byť priestor pre Európsky parlament, aby sa vyjadril v mene európskych občanov, aby sa zapojil do debaty o tejto stratégii, no a zároveň aj do procesu implementácie tejto stratégie. Niektorí kolegovia, spolupredsedovia výborov e, podporovali predsedu parlamentu, aby odložil hm, túto tému, aby požiadal komisiu a radu, aby odložila tento proces a aby sme zároveň presunuli schválenie stratégie až po lete. Ale niektorí z nás boli skôr realisti a mysleli si, alebo majú ten názor, že celý tento proces, celá mašinéria už bola spustená a je tu akýsi pocit akútnosti. A práve preto pravdepodobnosť, že ten júnový summit nebude schvalovať tento dokument, alebo teda nebude mať na programe túto stratégiu, e, sú mimoriadne obmedzené, mimoriadne nízke. No a práve preto potrebujeme aj toto zobrať do úvahy. Okrem iného sme diskutovali aj o tom, akým spôsobom chceme e, lepšie zorganizovať našu prácu ako parlament pre diskusiu o stratégii do roku 2020 a e, padlo tu viacero názorov, bola tu aj myšlienka akéhosi ad hoc výboru, ktorý by k tomu bol zriadený. Rovnako zaznela aj myšlienka akéhosi riadiaceho výboru. E, potom tu bola aj myšlienka zorganizovať konferenciu predsedov výborov, ktorá by mala byť akýmsi fórom v rámci ktorého by sme debatu mohli riadiť a posúvať ďalej. No a e, tieto témy zostali ešte stále otvorené počas nášho pracovného obeda. Na ďalší deň e, konferencia predsedov prijala rozhodnutie, ktoré túto tému odložilo na e, konferenciu predsedov výborov a budeme teda žiadať, aby predsedovia výborov skoordinovali túto prácu v mene parlamentu, respektíve aby riadili prácu parlamentu k stratégii do roku 2020. Teda moje chápanie je zatiaľ také, že e, konferencia predsedov výborov pripraví návrh, akým spôsobom budeme riadiť prácu parlamentu k tejto téme Takže toľko zatiaľ k súčasnej situácii, alebo toľko, je, toľko informácií o súčasnej situácii, ktoré som vám chcela povedať a o čom som vás chcela informovať. Uh, toľko teda z mojej strany a teraz má slovo Lambert van Nistelrooy, ktorý žiada o slovo. E, ďakujem pekne. Musím povedať, že s miernymi obavami niečo je jasné, niečo nie je jasné. Je to pomerne zvláštne, že v stave, keď začína fungovať nová rada, nová komisia. My jednoducho akceptujeme takéto obmedzenia a že keď sa to stalo v minulosti, keď sme museli pripravovať naše, eh, naše rezolúcie, naše uznesenia k týmto témam, opäť sme boli obmedzovaní. A podobne ako sme sa vyjadrili už mnohokrát, ak si správne pamätám, napísali sme aj list v mene nášho výboru, kde sme povedali, že chceme mať normálny čas na prípravu a chceme, aby to malo normálnu procedúru, normálnu schvalovaciu procedúru a rovnako sa do toho zapojili ako aj ostatné výbory je to minimálne veľmi neuspokojivé, ten spôsob, ako sa to vyvíja. A ak tu naozaj je nejaká nová inovácia v oblasti príprav, tak prečo parlament jednoducho nevenuje napríklad dva dní týmto témam? Tým, že napríklad sa k tomu vyjadria výbory a že e, spustíme akúsi novú procedúru, pretože jednoducho uh, Teraz si sadnú predsedovia výborov. To je, to je v poriadku, ale naozaj to je trošku príliš, e, to je príliš silne centralizovaný prístup z vrchu nadol. Takto jednoducho by to nemalo fungovať. E, prečo teda vymýšľame novú procedúru a prečo sa snažíme vymýšľať nové veci? Mali by sme mať dva dní prípravy a potom by malo prísť vyhlásenie parlamentu. E, jednoducho naozaj to je ako si príliš obmedzené. A dovolte mi povedať ešte jednu vec. Sme naozaj presvedčení, že Európa 2020, tá stratégia v roku 2020, bude prinášať naozaj veľmi veľké záväzky, tak pre Úniu, ako aj pre národné štáty. Ako to bolo aj v minulosti, v rámci metódy otvorenej koordinácie opäť to bude mať dosah na regióny a opäť to bude to isté. Opäť to vlastne budeme len, len spúšťať a nikdy to nepristane. Nikdy to nebude reálne dotiahnuté. Potom prídu právne návrhy a my ich zablokujeme. Tak to proste bude fungovať. To je naozaj e, možno príliš už pozerám do budúcnosti, ale stále bolo lepšie, aby boli jednoznační, aby si zobrali na to dva dní, aby sme uvoľnili náš program a dva dní sa tomu poriadne venovali. Možno kolegovia majú k tomu nejaké postrehy, ale rozhodne, rozhodne je dobré, aby to malo bolo vyvážené. To, hovoríme o tom, čo chceme robiť počas najbližších rokov a to je naozaj veľmi dôležité. To je kľúčová otázka, kľúčový nástroj a kľúčový cieľ, ktorý pripravujeme. Dobre, povedal som, čo som sa povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, Lambert. E, chce sa ozvať niekto iný? Takže môžeme to presunúť aj potom zajtra. Zajtra budeme hovoriť o správe ohľadom príspevku e, našej politiky k Lisabonskej agende, takže aj tam táto debata patrí, ale chcem vás len stručne e, požiadať, že som, alebo chcem vás stručne iba povedať, že som požiadala e, konferenciu predsedov, aby sme zmenili tento názov aby to nebolo len príspevok e, koheznej politiky k Lisabonskej stratégii, ale aby sa ten názov rozšíril aj príspevok k Lisabonskej stratégii a k stratégii do roku 2020. Už to bolo schválené, ale ešte stále čakáme ešte na rozhodnutie konferencie predsedov výborov, ktoré malo byť pozitívne. Takže e, možno budeme mať v máji spustenú diskusiu, ktorú spustíme my na pléne ako náš výbor k tejto téme. Takisto som napísala aj list konferencie predsedov výborov, eh, kde som hovorila o potrebe eh, takejto organizovanej práce na oblasti stratégie do roku 2020, takže naozaj uvidíme, čo sa stane, uvidíme, čo sa nám podarí dosiahnuť, ale stále ešte nie je jasné, čo a ako. Jan Albrecht, nech sa páči. Ospravedlňujem sa, pretože som meškala a možno len zopakujem niečo, čo už zaznelo. Veľmi stručná poznámka. Keď som si veľmi pozorne prečítal poslednú stratégiu, poslednú verziu stratégie 2020, veľmi jasne sa tam hovorí, že vlastníctvo tejto stratégie má Európska rada. Oni sú za týmto dokumentom a je tam iba popísané, aká je úloha Európskeho parlamentu. Úlohou je pripraviť legislatívu pre stratégiu 2020, ale tento dokument patrí Európskej rade, je to ich dokument. A práve preto máme len informáciu takú, že oni to budú schváľovať v júni. To je dôležité asi poznamenať, pretože to je v samotnom texte dokumentu. Myslím si, kolegovia, že k tejto téme sa ešte vrátime a budeme o tom hovoriť eh, v rámci bodu 13, prípadne aj neskôr, pretože si myslím, že jednoducho niektoré veci nemôžeme akceptovať. Nemôžeme akceptovať niektoré formy prístupov, najmä to, do akej polohy sa stavia parlament v tejto situácii. Je tu ďalší objem legislatívnej práce, ale takisto hovoríme aj o propagácii stratégií Európa 2020, keď sa my stretávame s národnými parlamentami. Takže v tomto smere naozaj máme e, nové právomoci, ktoré nám zmluva dáva a treba ich využiť. E, nemáme teda žiadne ďalšie vyjadrenia k tejto téme a preto môžeme prejsť na bod číslo 4. Máme tu prvú správu e, od Michaila Tremopolusa. Michail, je tu? Dobre. E, ty tu nikdy nie si, takže e, konečne sa na teba môžem pozrieť. V každom prípade, ako určite kolegovia viete, máme tu diskusiu, ktorá je o návrhu správy, takže je tu termín pre podávanie pozmeňujúcich návrhov, ale teraz má slovo Michal, aby nám urobil krátky úvod do tejto správy. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Dámy a páni, ako určite viete, Európska komisia v roku 2005 schválila Európsku iniciatívu transparentnosti EIT. A potom nadvezovala na to aj Zelená kniha z roku 2006. Účelom týchto dokumentov bol zlepšiť transparentnosť a zároveň aj zlepšiť um, priehľadnosť a respektíve jednoznačnosť riadenia procesov na európskej úrovni. Tým sme sa snažili poskytnúť informácie o, o, o poberateľoch európskych dávok, o, o konečných prispievateľoch e, európskych e, fondov. Tým hovoríme najmä o štrukturálnom fonde a koheznom fonde. Tento záväzok bol vytýčený v nariadení komisie, ktorý upravuje fungovanie štrukturálnych fondov. Bol to článok 7.2d, ktorý hovorí o tom, že musíme publikovať informácie v troch kategóriách. Predovšetkým to musí byť zoznam konečných príjmateľov, e, názvy ich firiem a potom to musí byť aj objem verejných prostriedkov, ktoré tieto firmy dostali ale je tu viacero rozdielov a diskrepancií medzi jednotlivými členskými štátmi, keď hovoríme o, o tom, ako si toto vykladajú riadiace orgány a zároveň akým spôsobom to budú robiť. Koncept minimálnych požiadaviek na základe Európskej iniciatívy transparentnosti sa líši. Ehm, Máme tu napríklad rozdiely e, na administratívnej úrovni, zároveň aj e, máme tu rôzne iné kultúrne zvyklosti v jednotlivých štátoch a zároveň aj rôzne, rôznu inú kultúru postojov k týmto témam v jednotlivých štátoch e, tieto odlišné postoje sú možné len vtedy, pretože tá, tento rámec ich umožňuje. Jednoducho ten rámec, ktorý vytúčuje pravidla, je pomerne slabý. A komisia má len úlohu e, vytvárania alebo predkladania akýchsi návrhov spoločných indikatívnych modelov pre publikovanie údajov. A zároveň občania samotní majú prístup na web stránku e, DigiRegio kde sú tieto dáta uverejnené a tam sú potom samozrejme aj hyperlinky na ostatné informačné databázy členských štátov, kde sa nachádzajú informácie napríklad o Európskom um, koheznom fonde a o ERDF. Myšlienka akéhosi spoločného riadenia štrukturálnych fondov, eh, rovnako ako aj objemy týchto informácií a obsah týchto informácií, eh, by to všetko by malo spadať do exkluzívnych domén členských štátov. A tým sa dostávame do oblasti riadiacich orgánov v každom členskom štáte. Keď zoberieme do úvahy, aké to sú odlišnosti a, a naozaj ako to je široká škala odlišností v jednotlivých štátoch, nie je možné na európskej úrovni e, robiť nejaké reálne porovnania alebo pracovať s týmito dátami. A práve preto, aby sme vyriešili túto situáciu, komisiu. V návrhu správy vyzývam komisiu aj členské štáty, aby tieto web stránky z členských štátov boli jednoducho prepájateľné, aby boli ústretové voči užívateľom, tak aby sme dokázali tieto dáta na celoeurópskej úrovni spracovávať a porovnávať a zároveň aby sme zobrali aj do úvahy špecifika jednotlivých web stránok musíme to spraviť tým, že tieto stránky budú minimálne bilingválne, čiže v lokálnom jazyku a potom ešte v angličtine žiaden z členských štátov e, nepublikuje menej informácií, ako sú tie minimálne požiadavky. Hoci sú tu niektoré problémy, e, najmä čo sa týka teritoriálnej spolupráce e, tie ale sme hlavne nepokrývali. Sú ale individuálne členské štáty, ktoré publikujú aj extra informácie, ako napríklad, aké sú ciele daného projektu, aké sú jeho merateľné kritéria, aké sú cieľové skupiny daného projektu a to všetko vlastne, keď hovoríme o, o napríklad o Európskom sociálnom fonde alebo o ďalších komunitárnych fondoch. To všetko vlastne vychádza z existujúceho právneho základu, ale robia v podstate akýsi na štandard. Robia viac, ako je to povinné minimum informácie. To potom poskytuje vynikajúce informácie, vďaka ktorým e, vieme lepšie zistiť, kto sú koneční príjimatelia týchto projektov a e, pomáha nám to potom lepšie aj sledovať využitie týchto prostriedkov. A to je naozaj vynikajúci príklad pre ostatných. Preto vyzývame komisiu, aby túto tému dala do jednoznačnejšieho, jasnejšieho rámca, aby tieto informácie boli všeobecne prístupné, aby každý vedel, čo sa od nich očakáva. Celkový charakter notifikačného systému by mohol byť e, zlepšený najmä ak generálni riaditeľia, ktorí to majú na starosti v rámci komisie, e, so zodpovednosťou e, za distribúciu fondov na európskej úrovni aj v členských štátoch, tí musí mať rovnaké pravidlá a zároveň e, by mali mať rovnaké možnosti po, vlastne manevrovania v rámci distribúcie týchto prostriedkov. Táto správa žiada jednoduchší prístup k základným informáciám, ktoré musia byť poskytnuté, ako napríklad register konečných príjimateľov, ale zároveň tam musí byť uvedená aj ich poloha, ich adresa, všetky nevyhnutné kontaktné údaje lokalizácia projektu a tak ďalej. A partnery v jednotlivých projektoch musia byť uvedení tiež, takže všetky tieto veci by sme mali nachádzať. Transparency International kritizoval nedostatok transparentnosti pri vynakladaní týchto prostriedkov a takisto hovorila aj to, že tu je isté nebezpečenstvo toho, že môže dôjsť e, k neodhaliteľnej korupcii v tejto oblasti, pretože ťažko sa identifikuje, kto má ktorú tému na starosti a kto je, nesie za ktoré témy, respektíve za ktoré časti e, čerpania týchto prostriedkov. A práve preto treba zlepšiť e, objem informácií a zároveň zvýšiť dostupnosť týchto informácií. Musíme teda naozaj posunúť túto tému trochu ďalej a zvýšiť objem informácií, ku ktorým má verejnosť prístup. Čo sa týka ďalej informácií, ktoré sú už poskytnuté, tieto informácie by mali byť také, že e, občania by mali vedieť, čo sa robí v ich mene, pretože to sú jednoznačne peniaze daných poplatníkov a to je základný princíp demokracie a len tak dokáže demokracia fungovať jednoducho a hladko, ak tieto veci budú transparentné. E, kohezná politika po roku 2013 e, bude musieť brať do úvahy aj túto skutočnosť, že je nevyhnutne plne rešpektovať tie základné princípy transparentnosti a tie najvyššie štandardy transparentnosti. A zároveň musí byť jasné, že aj pokuty za, ne, za nekonanie v súlade s takýmito princípy transparentnosti budú vysoké. Čo sa týka decentralizovaných systémov riadenia, tak šírenie informácií je kľúčové v takýchto systémoch a práve preto, aby jednoducho a hladko prebiehal systém riadenia a kontroly to umožňuje potom zároveň aj vyvíjať väčší tlak na konanie v súlade. Článok 76 štruktúrálnych fondov o štruktúrálnych fondoch hovorí, že členské štáty a riadiace orgány v týchto členských štátoch budú poskytovať informácie o postupoch, o bežnej praxi a zároveň aj konkrétne detaily jednotlivých projektov. Tieto informácie budú zverejnené pre občanov a pre jednotlivých príjimateľov tak, aby bolo jasné, čo Európske spoločenstvo robí a čo robíme v mene Európskeho spoločenstva a zároveň zabezpečíme to, že tu bude väčšia miera transparentnosti ohľadom použitia týchto prostriedkov. Implementačné nariadenie potom má konkrétne ustanovenia, ktoré hovoria o týchto komunikačných postupoch. No a okrem toho tu máme aj takúto sieť, ktorá sa volá Inform, ktorá e, je speciálne zradená pre Európsky e, fond e, rozvoja vidieka. A na európskej úrovni máme nejakúsi poradenskú štruktúru, ktorá hovorí o koordinačných výboroch pre tzv. KOKOV sa to volá, je to koordinačný výbor pre koordináciu fondov v rámci štrukturálnych fondov vlastne je nevyhnutné zabezpečiť vyššiu mieru koordinácií na úrovni členských štátov a to nám umožní potom e, lepšie analyzovať štrukturálne výdavky. Vďaka týmto sieťam a vďaka e, týmto výmenám informácií a vďaka vysokému tlaku na transparentnosť dokáže komisia e, vlastne držať krok so zlepšovaním transparentnosti a zvyšovať mieru transparentnosti tak, aby jednotlivé riediace orgány boli tiež, vlastne aby tiež sa držali tých najvyšších a najpresnejších štandardov štandardov. Vo svojej správe vyzývam komisiu, aby objasnila spôsob, ktorým Európska iniciatíva transparentnosti bude reálne spustená a zároveň ako, dokáž- ako ju dokážeme sfunkčniť a to vďaka operačným programom a zároveň aj vďaka e, informačno-komunikačným plánom. Samozrejme, adekvátne informácie na úrovni členských štátov nám pomáhajú vybudovať nevyhnutnú, nevyhnutnú základňu, z ktorej sa vieme posunúť ďalej. A zároveň to znamená aj to, že tu je isté prepojenie medzi snahou o väčšiu transparentnosť a zároveň zlepšovaním kontrolných systémov na druhej strane. E, mohlo by sa zdať, že názor Európskeho parlamentu bol vytýčený v uznesení z 19. februára 2008 tu hovoríme o väčšej potrebe transparentnosti vo, verejnom, vo verejných eh, pro, procesoch a systém rýchleho varovania by takisto mal pokrývať aj tieto kapitoly a tie témy, v rámci ktorých dochádza k spolupráci medzi Európskou úrovňou a členskými štátmi. Navrhujem preto, aby informácie boli poskytované najmä ohľadom celkových silných a slabých stránok jednotových programov, a som presvedčený, že ak tieto informácie by boli dostupné pre všetky členské štáty, bolo by to k všeobecnému dobru. Zároveň vyzývam komisiu, aby sa veľmi pevne držala jednotlivých informačných štandardov a zároveň, aby veľmi jednoznačne vytýčila pre členské štáty, čo od nich vyžaduje a aké informačné požiadavky má. Zároveň by to mala byť aj otázka Eh, akéhosi spoločného štandardu, eh, zbierania týchto informácií a ich spätného šírenia. Som presvedčený, že Európska iniciatíva transparentnosti bude mať naozaj výrazný dopad. Dopad na pravidlá, ktoré ovplyvňujú eh, komunikáciu z hora nadol a z dola nahor medzi jednotlivými programovými týmami. Koordinácia musí byť e, silný faktor pre transparentnosť a takisto aj pre väčšiu mieru zodpovednosti, pre efektívnosť a legalitu takýchto procesov každý krok, na každom kroku tohoto procesu. A práve preto návrh správy vyzýva členské štáty, rovnako ako aj riadiace orgány, pre väčšiu mieru spolupráce s jednotlivými partnermi a zároveň si to žiada, aby členské štáty boli zapájali všetkých aktérov už v skorých fázach tohoto procesu. Takýmto spôsobom budú mať jednoduchší prístup k informáciám a to zároveň bude znamenať, že budú môcť plne využiť tieto skúsenosti a tieto informácie k svojmu dobru. Som presvedčený, že toto partnerstvo by malo byť e, postavené na všeobecnom dobre a zároveň to bude veľmi výhodné pre efektivitu týchto programov a táto informácia tu bude, bude v štandardnej podobe a zároveň bude šírená e, v rámci celého územia Európskej únie a som presvedčený, že to dokáže zlepšiť čerpanie týchto fondov a zároveň aj absorpčnú kapacitu jednotlivých krajín. Partnerstvo, ktoré bude e, základom tohoto procesu, nám bude poskytovať jednoznačný znak o tom, ako sa tieto programy vyvíjajú a zároveň jednotlivé členské štáty, ako aj poslanci, budú samozrejme veľmi radi vnímať to, čo sa deje v ich krajinách a zároveň to dokáže glob- zlepšiť globálnu transparentnosť. Článok 11 Všeobecného nariadenia o štruktúrálnych fondoch vyzýva členské štáty, aby e, konali v duchu partnerstva, v duchu spolupráce. A práve preto potom bude možné naozaj vytvoriť skutočný monitoring a skutočné hodnotenie operačných programov. A je tu aj preambula e, v, to, pre toto nariad, v tomto nariadení a je tu aj špecifický článok v úvodných ustanoveniach, ktorý hovorí o systéme partnerstva, ale potom sa už e, do podrobnosti nehovorí o tom, čo to, čo to znamená a a zároveň ako, akým spôsobom sa dá aplikovať tento regulačný text a zároveň sa tu nevytyčuje e, jednoznačný spôsob, ako sa toto partnerstvo má budovať v jednotlivých e, vlastne už, e, už samotnom technickom jadre tejto, tohoto nariadenia, akým spôsobom to partnerstvo má byť nastavené. A to zároveň znamená, že tu je pomerne veľký manevrovací priestor pre výklad článku 11 tejto, tohoto nariadenia celá táto otázka partnerského vzťahu potom bude opäť e, závisieť od národných zvykov a národných, e, národných štandardov. Častokrát sú tu ale pomerne zvé zvyklosti, e, ktoré treba pomenovať a ktoré sa treba zbaviť. No a v tomto smere bola pozícia komisie príliš pasívna. Bol tu príliš široký priestor pre výklad týchto pravidiel zo strany členských štátov. A zároveň tu nie je nejaké praktické usmernenie, praktické riadenie zo strany komisie ohľadom toho, ako by toto partnerstvo malo vyzerať priamo v teréne. No a práve preto vyzývam aj, e, vyzývam aj k tomu, aby bolo lepšie šírené a častejšie, lepšie, e, častejšie šírenie a lepšie informovanie jednotlivých orgánov, ktorí sú do tohto procesu zapojení a zároveň je tu väčšia miera e, potreby technickej pomoci. Takýmto spôsobom pri lepšom využití technickej asistencie partnerské organizácie sa budú môcť lepšie zapájať do eh, jednotlivých tréningových schém, ktoré sú organizované eh, v návrhu správy. Zároveň spomínam aj skutočnosť, že minimálne požiadavky pre konzultácie eh, sú jadrom tejto európskej iniciatívy transparentnosti a mala by to byť aj súčasť európskeho prístupu k koheznej politike pomerne odôvodnené žiadame väčšiu mieru transparentnosti zo strany členských štátov. A zároveň európske inštitúcie by mali byť tiež viazané takýmto, takýmto príkladom ohľadom ich vlastnej transparentnosti som presvedčený, že jednoducho nemáme dosadok informácií v tejto oblasti, tak aby sme dokázali tieto procesy zlepšiť na úrovni komisie. A to potom sa odzrkadluje aj na všetkých nižších úrovniach a poskytuje to priestor pre zlepšenie. A to plne v súlade s článkom 41 rámcového nariadenia o štruktúrálnych fondoch komisia má právo zlepšiť svoj prístup v prípade veľkých projektov zo strany jednotlivých členských štátov. Tu sa týka najmä projektov, ktoré majú rozpočet väčší ako 25 miliónov eur najmä v oblasti životného prostredia a 50 miliónov eur v ostatných oblastiach. To sú naozaj pomerne veľké objemné projekty a je jednoznačné, že tam by mala byť vysoká miera transparentnosti ešte, ešte predtým, ako tieto projekty sú schválené a autorizované. Máme tu orgány, ktoré existujú na Svetovej banke a v Európskej investičnej banke, ktoré by takéto, takúto asistenciu dokázali pomôcť. Ale bohužiaľ niektoré z týchto záležitostí nie sú výnimkov, ale nie je žiadny dôvod si nemyslieť, ak chceme dosiahnuť e, vyššiu transparentnosť alebo nižšiu, než je tá v banke, Európskej banke pre investícii, tak je potrebné, aby sme mali informácie online, vrátane priameho prístupu k týmto projektom a k všetkým údajom a práca má to čím skôr. To znamená, aby boli aj e, zabezpečené financie v každom členskom štáte. A to by malo umožniť, aby členské štáty mohli predkladať poznámky a Európska komisia by tak mala k dispozícii viacero zdrojov informácií k tým projektom, ktoré boli predložené, čo by umožnilo príjmať lepšie rozhodnutia, a ktoré budú lepšie odôvodnené. Milí kolegovia, dúfam, že touto správou prispejem k väčšej transparentnosti a posilním eh, obraz a imič európskych inštitúcií u európskych občanov. Ďakujem za túto prezentáciu. Nemáme veľmi veľa času a je tu už 8 rečníkov, ktorí požiadali o slovo, tak vás poprosím, aby ste boli disciplinovaní, rešpektovali rečnícky čas. A ako prvá pani Kersten. Ďakujem pani predsednička. Ehm, vážené kolegyne a kolegovia, ako už kolega Triopoulos povedal, transparentnosť je naozaj ten kľúčový pojem pre koheznú politiku. Prostriedky pre štruktúrnu politiku, ako všetci e, vieme, predstavujú e, druhý najväčší rozpočet výdavok Európskej únie. Viac ako jedna tretina všetkých prostriedkov sa e, čerpá v tejto oblasti. Zároveň nie je žiadne ďalšie oblasti európskej politiky, ktorú ľudia tak priamo prežívajú, ako je táto kohezná politika. My ako zodpovední si jednoducho nemôžeme dovoliť, keď medzi občanmi má vzniknúť dojem, že nikto nevie, mm, kam tie peniaze idú. A preto je transparentnosť práve pri eh, podpore štruktúrnych fondov takáto dôležitá. A my, sociálni demokrati, sa domnievame, že spravodajca pán Tremopolos mm, pripravil eh, všeobecne vyvážený návrh správy. Sociálni demokrati eh, vedia, že informácie o príjemcoch platieb v Európe sú veľmi rôzne a že aj e, otvorenie je e, rôzne v rôznych štátoch. A zároveň databázy, ktoré majú k dispozícii v členských štátoch, e, nie sú vždy úplne vybudované. A jednotný formát týchto databáz by bol preto dôležitý, aby sa dosiahla transparentnosť. Naozaj by bolo napomocné, keby tieto informácie neboli k disúcii len e, v národnom jazyku, ale okrem toho ešte aspoň aj po anglicky, aby sa dali po anglicky vyhľadávať. Aj to by zvýšilo transparentnosť. Čo sa týka e, dôleži- e, verejného e, skúmania a mm, zistovania, tzv. naming and shaving, v konkrétnom článku my máme iný názov, názor ako spravodajca. Ja som povolaním z školstva a my už nepostupujeme podľa Eh, princípu, že máme eh, ľudí menovať a eh, tých vynikov zahambiť. Prirodzene je tu opravnená žiadosť, aby bolo viac transparentnosti a tuto aj podporujeme. No nesme to viesť k tomu, aby začal hon na bozorky my e, komisiu nevidíme ako e, morálnu instanciu, ktorá má e, zabezpečiť skupinovú disciplínu členských štátov tým, že ich bude menovať a vystovať hambe a obviňovať. Toto nie je primárne niečo do akceptáciu členských štátov. My, sociálni demokrati, si však myslíme, že celkovo tento návrh správy je všeobecne vyvážený a užitočný. A jednotlivé pozmeňujúce návrhy dostanete v nasledujúcich dňoch. Ďakujem. Ďalší rečník je Sofio Koni. Merci, madame la présidente, chers collègues. Ďakujem, milí kolegovia. Na úvod by som pogratulovala kolegovi k jeho práci na tejto veľmi kvalitnej správe a myslím, že vôľa vyjadrená, že je potrebné zvýšiť transparentnosť regionálnej politiky, tak to je chválihodné, ale musíme dávať pozor, pozor na to, aby sme mm, účinnosť tejto politiky neobetovali na oltári transparentnosti. Ja si myslím, že určité návrhy sú veľmi ťažké, pokiaľ ide o aplikáciu, veľmi náročné na realizáciu a v minulosti som aplikovala regionálnu politiku v, na jednom území vo Francúzsku a môžem vás ubezpečiť, že pre kontrolné a riadiace orgány väčšina týchto ustanovení a princípov a pravidel je už dosť ťažká a komplikovaná a ten obraz, ktorý z toho vychádza, e, nie je veľmi, nejde veľmi ruka v ruke s tým, čo by sme chceli E, týmto teritoriám prispieť alebo dodať. A ak by sme ešte skomplikovali tieto pravidlá či systémy, tak e, táto kohezná politika sa dostane ešte do väčších ťažkostí pri každodennej aplikácii. Veľmi rýchlo, pretože nie je veľa času, ale myslím, že niektoré tie nástroje sú veľmi zložité. Napríklad, keď žiadate v článku 5, v bode 5, opravuje sa rečníčka, Okrem minimálnych podmienok, oznámenie miesta, rezume, e, umiestnenie a tak ďalej. Pre každý projekt to sa nám zdá veľmi komplikované, tiež keď hovoríte v článku zdôrazňuje, že je potrebné, aby v tomto členské štáty dávali informáciu v presných termínoch, to je podľa mňa ešte komplikavenejšie a to podľa mňa bude vplývať na účinnosť a veľa vecí alebo tých požiadaviek e, sú navyše oproti tomu, čo už teraz existuje, tak ako to funguje. Ďakujem a teraz Evgeni Kirilov, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som to rád skrátil, pretože ako ste povedali, e, máme problém s časom No, chcem pochváliť eh, spravodajcu pána Trimolosa. Je to samozrejme vecou rovnováhy. Transparentnosť eh, bez eh, pridávania príliš veľkého bremena. No myslím, že keď budeme ďalej rozvíjať zjednodušovanie, tak možno nájdeme túto rovnováhu a myslím, že transparentnosť je do istej miery nevyhnutná pre úspešné naplnenie, pretože vďaka nej je celý proces potom ľahko sledovateľný a mali by to tiež prispieť k e, lepšej kontrole, menej nezrovnalosti a menej byrokracie. A čo potrebujeme, ako už kolegovia povedali, potrebujeme viac zviditeľniť e, koheznú politiku. Samozrejme, je dôležité sústrediť sa na to, že hlavne v nových členských štátoch sú informácie nevyhnutné, pokiaľ ide o všeobecné využívanie projektov a absorčná kapacita v príslušných štátoch tiež. A čím viac e, tieto informácie e, budú zasahovať konečných príjemcov, tak e, o to lepší účinok to bude mať na koheznú politiku. Chcem len povedať, že asi to bolo spomnuté, ale nie tak, ako by som si to ja predstavoval. A to je e, naplňanie európskeho e, programu a projektu sociálneho fondu, lebo ako vieme, to je dôležité a tento fond e, zásadne prispieva k plneniu cieľov koheznej politiky. A je dôležité, aby aj na toto platila požiadavka väčšej transparentnosti v v súvislosti s tým, hlavne v období krízy, myslím, že by to eh, prispelo k eh, lepšiemu eh, zviditeľneniu výsledkov tejto politiky. Filip Radlund. Ďakujem, pani predsednička. Chcem povedať pár slov a potom položiť otázku spravodajcovi. Ja by som na úvod chcel povedať, že v poslednom transparentnosti som bol zapojený do iniciatívy pre transparentnosť v inom výbore a myslím, že sú tu jasné oblasti, kde treba vyriešiť spoločné problémy. No, e, chcem e, vzdať e, poctu spravodajcovi za veľmi dôslednú prácu v tejto úlohe a väčšina z nás s tým nemáme žiadne problémy. Myslím, že predtým spravodajca popísal problémy, ktoré máme v procese rozhodovania, ako čo sa týka štruktúrálnej a politiky a to určite platí, keď sa eh, pozrieme aj na praktické detaily, aj eh, na úrovni štátov, aj na úrovni orgánov alebo agentúr. A mm, oblasť, ktorú ja zastupujem, má značné problémy v transparentnosti príjmania týchto rozhodnutí o jednotlivých pro- projektoch. Teda myslím, že nemali by sme sa báť vyžadovať tieto požiadavky od členských štátov, od komisie a od príjemcov a orgánov a agentúr, ktorí sú príjemcami. Ako jeden z mm, ako poslankyňa zo sociálnych demokratov povedal, že e, mm, nemáme e, menovať, vystavať e, na hambu účastníkov, keď tieto veci nefungujú správne. Práve si myslím, že naopak, mali by sme byť pripravení e, odhaliť e, prípady, kedy e, tie veci zle fungujú. A ďalší kolega povedal, že to nemá byť zaťažou, ale malo by to byť zaťažou, pretože my tu narábame s peniazmi daných poplatníkov a ľudia majú právo vedieť, kde sa tie peniaze čerpajú. A spravodaj sa povedal, že toto je absolútne v súlade s so iniciatívu transparentnosti. Ak to môžem povedať, je tu e, jedna e, očividná chyba. Myslím, že tá správa posudzuje procesy, e, keď začínajú pridelovať zdroje, potom keď projekt je dokončený, ako sa hodnotí a potom ako finančné detaily sa zverejňa. Podľa mňa, pani predsednička, to má nedostatky v tých úvodných fázach, pretože jedna z vecí, ktorú sme riešili v minulom parlamente, bola oblasť e, lobizmu. A ja by som rád videl v tejto správe a aj e, komisia v členských štátoch a e, agentúrach, ktoré fungujú v členských štátov, aby vydali zoznam ľudí, ktorí u nich lobujú za projekty, aby verejnosť vedela hneď od začiatku, že kto vlastne tieto projekty pretláča. Myslím, že sme boli dosť e, prekovení s výsledkami, ktoré by z toho vznikli. Takže otázka, e, ktorú chcem z spravodajcu, je, že či e, by súhlasil s tom myšlenkou, že by sme zverejnili na všetky rovňa, ktorí lobbysti sa zapájali do podpory pre tieto projekty. Angurakis, please. Ďakujem, pán Angurakis. Ďakujem, pán Angurakis. Ďakujem, pani predsednička. Môžem povedať najprv, že správa od pána Trimopolosa obsahuje veľa zaujímavého, no nie som si istý, či je to naozaj v súlade s nadpisom a myslím, že by sme podľa toho mali zmeniť nadpis. Zdá sa mi, že všetky návrhy, ktoré sú tu obsiadnuté, nepomáhajú nám v transparentnosti. Myslím, že sú to opatrenia na lepšie prezentovanie informácií o európskych programoch niečo také, tak by sa to malo nazývať. Myslím, že tie problémy, ktoré sú tu popísané, sú ozajstné problémy, ale e, myslím, že nemôžeme e, riešiť e, problémy transparentnosti tak, ako pán Trimopoulos k tomu pristupuje, teda, že by sme v zásade zharmonizovali formát databáz. Prečo myslíme, že je to len otázka prezentácia formátu tých údajov. A myslím, že nebezpečenstvo je, že týmto sa otvoríme technokratickému prístupu, e, ako napríklad v e, mojej krajine, kde máme problém, že sú výbory, ktorých e, úlohou je ponúkať projekty a komu zodpovedajú, komu sú zodpovední. Myslím, že kým nevrhneme svetlo na túto časť systému, tak to bude začarovný kruk z toho systému, lebo o to veľmi závisí, že ktoré mm, projekty mm, budú prosperovať a ktoré vypadnú. Myslím, že je zaujímavé pozrieť sa, čo sa deje v jednotlivých krajinách. Napríklad v Grécku mm, boli veľké škandály, ale nikto neskončil za mrežami. A myslím, že pokiaľ sa to stane a pokiaľ je tu táto bezstresnosť, tak eh, to jednoducho eh, zmizne z titulných strán médií a potom bez toho, bez na to, ako doladíme ten systém, nič to nevyrieši. Napríklad hovorí sa tu o tárnej a spolahlivých informáciách a otázke, aké spolahlivé sú tie informácie, ktoré máme a <coughs> vidíme, aké e, ceny e, dodavateľia inkasujú. Tiež sa tam hovorí o e, silnejšom systéme, o sprísnení systému, o sprísnení systému. Ja nehovorím, že mám všetky odpovede, ale ide o to, že tu hovoríme o veľkých projektoch a máme veľké projekty, napríklad aj v e, našej krajine. Je tam veľký billboard, ktorý hovorí financované zo štruktúrnych fondov, ale myslím, že keď máme tie billboardy, tak to vyrieši problém transparentnosti. Ďakujem, Georgiu Stavrakakis. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som tiež na úvod pogratuloval pánovi Tremopoulosovi za jeho správu. Milí kolegovia, bez pochyby navýšenie alebo zvýšenie transparentnosti, to je dobré pre e, správu veci verejných, to je dobré pre práce a projekty ako také, ktoré využívajú fondy spoločenstva, ale nezabúdajme na to, čo chceme vlastne dosiahnuť. A to je aj možno e, ťažké nájsť tú správnu rovnováhu medzi tým, čo robí naša Európska komisia pre e, dobrú ekonomickú správu a riadenie a na druhej strane pokus o zjednodušenie týchto riadiacich pravidiel. Podľa jednej štúdie, ktorú vypracoval, bola vypracovaná na poverenie Európskeho parlamentu, náklady našej iniciatívy na transparentnosť, keď sa nerešpektujú minimálne požiadavky, tak zdá sa, že to súvisí s nedostatkom administratívnej kapacity tých riadiacich e, orgánov, než z nedostatku informácií. Nebudem už opakovať to, čo tu povedali kolegovia, teda, že možno e, znovu zvýšime záťaž, administratívnu záťaž pre tých, ktorí už nedokážu aj tak, alebo majú veľké ťažkosti už teraz. A akým spôsobom e, E, títo operátori alebo tieto subjekty, ktoré, majú skôr, ktoré sú skôr stredne veľké alebo menšie, tak to bude pre nich komplikované. A potom e, v tej oblasti koheznej politiky po to postupovanie informácií, e, tak tam by sme nemali ísť, nemali ísť proti zjednodušovaniu. A v tomto, v tomto prípade našim Cieľom by bolo, keby sme technicky pomohli e, tým, alebo aby sa rešpektovali tie technické požiadavky tak, ako boli. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Táto správa by mohla byť e, istým milníkom pre budúce nakladanie s koheznou politikou. Myslím, že sú tu isto veľmi e, zmysluplné veci a môžem to hovoriť z vlastnej skúsenosti, lebo minulý rok som sa s niektorými kolegami pokúsil doterajšie zverejňovanie v členských štátoch porovnávať. A um, po e, nemecky tomu hovoríme, že to bolo neporovnateľné a nedokázali sme zistiť, čo vlastne bolo zverejnené v členských štátoch. Keď sa teraz hovorí, že chceme jednotnú formu zverejňovania, keď hovoríme, že to má byť po anglicky, tak potom potrebujeme Vážený kolega, aj e, nie, toto e, na zodpovednosť a e, toto zahambovanie vynikov, pretože e, morál e, na instancia je e, verejnosť, pretože potom e, oni zistia, e, čo sa deje s európskym peniazmi a e, je to jedna z e, hlavných e, línií usmernení koheznej politiky, že my ako sami politici by sme mali byť schopní to preverovať. Takže toto zverejňovanie je e, veľmi veľká pomoc, ako aj u poľnohospodárskej politike to umožňuje e, zásadné preverenie e, jednotlivých polí a oblastí koheznej politiky. No, toto musí byť v zájme našich voličov a ja v tom súhlasím veľmi so spravodajcom a bode 12 s verejným braním na zodpovednosť a zahambovaním výnimkom, tak pranierovaním, tak tam by sme nemali E, tak ďaleko zachádzať a mali by sme e, tieto veci aj e, zapracovať do štruktúrneho naredenia a my ako naredenia o štruktúrnych fondoch. My ako parlament sme spolu zákonodárca a mali by sme sa o to postarať, aby to bolo v ďalšom naredení pre štruktúrne fondy. Ďakujem, Ivan Skatmanis. Madam Chairman, I have to say two things. First, Ďakujem. Ja chcem povedať, že už dnes existuje nejaká zodpovednosť a systémy kontroly riadenia majú zodpovednosť za obzretnosť celého toho systému. Ako vieme, e, niektoré krajiny v terajších finančných výhľadoch dostali e, schválenie od komisie a veľmi veľa peňazí sa platí do štruktúrnych fondov a myslím, že z toho dôvodu e, nie je potrebné to duplikovať. Na druhej strane veľmi podporujem e, spravodajcu v používaní internetu. Presne tak, toto je jediný nástroj. Číslo 3. Pozrime sa na tento problém z právneho hľadiska. Keď e, dáme výdavky, ktoré eh, musia sa zaplatiť na eh, príjemcov, ktorí sú koneční príjemcovi fondov, tak eh, môžu povedať, že to predtým nebolo plánované. A keď my máme vypracovať ani nejaké informácie o terajšej absorcii fondov, tak ja to chápem tak, že nebude možné žiadať od príjemcov platiť dodatočné náklady. Keď sa pozrieme na agentúry, ktoré sú zodpovedné za e, tento postup e, absorcie fondov, tak sú tu isté peniaze a technická pomoc. A ak tieto peniaze sa použijú na tento účel, e, ak to nebude možné, tak by to bolo problematické. Nemyslím si, že komisia má dosť zdrojov, aby poskytla celý elektronický systém, aby zriadila internetovú stránku, ktorá je úplne na začiatku návrhu spravodajcov, že my použijeme stránku komisie, ale ako tam dostaneme e, linky na národné e, fondy a operačné programy a konečných užívateľov. A chcel by som zvraziť, že e, či to máme uplatňovať na fínske projekty, ktoré sú už robené, alebo na projekty, ktoré sú teraz na ceste. Môj návrh je, aby sme boli veľmi opatrní, lebo um, ľahko by sme sa mohli dostať do situácie, kedy schválime uznesenie a bude e, to e, plnené a okamžite e, dostaneme reakciu, že to nebolo plánované a prečo žiadame dodatočné platby za to nie je ľahké e, to e, predvídať s peniazmi daňových poplatníkov, pretože majú pravdu, keď povedal, že e, musíme to predtým predvídať, že treba tam platiť dodatočné spolufinancovanie. Predtým Digi Regi E, reagoval na otázku z dvoru auditorov a sú isté krajiny, kde musí existovať elektronický systém, e, ktorý je nutný na zabezpečenie absorpcie e, peňazí a tieto systémy nefungujú. V niektorých krajinách to zablokujú tento týždeň na pár mesiacov. Viete si predstaviť, že z tohoto dôvodu navrhujem, aby sme podporili všeobecne v tejto správe používanie internetu a po druhé zamerať sa na fínske projekty, ktoré sú už pripravené a potom bude ľahšie dostať informácie od agentúr. A po tretie, ak urobíme niečo, aby sme to nedali na eh, plecia koncových užívateľov, tak budeme mať vážne právne problémy. Tomas Deutsch. Tomas Deutsch, nech sa páči. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák. Három Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážení kolegovia. Rád by som povedal tri veci. V prvom rade, Chcel by som zablahopriať e, pánovi spravodajcovi za veľmi hodnotnú správu. A myslím si, že tie stanovisk, tie názory, ktoré sme si mohli pred chvíľočkou vypočuť, e, len viac obohatia tú konečnú podobu tejto správy a to, čo v nej nakoniec bude. E, po druhé, podľa môjho názoru keď hovoríme o, hovoríme o téme, ktorá je oveľa dôležitejšia, než, len, e, len, než je možno zdôraznené v súčasnosti. Pretože alebo spravíme chybu v tom, že pochybíme v technických otázkach, ktoré sú veľmi dôležité napríklad pri informovaní občanov, najmä z pohľadu samotných občanov, čo by bolo možno lepšie riešenie, alebo budeme používať nejaké pekné slova, ako napríklad transparentnosť, alebo dostatok informácií, alebo otvorenosť, otvorené európske projekty, alebo niečo podobné, ale ľudia rozhodne nebudú mať pocit, že e, to, je to blízko pri nich, že tieto projekty sú s nimi spojené. Stále budú mať pocit, že sú neinformovaní a stále nebudú vedieť e, o tom, čo sa deje, akým, prečo takéto rozhodnutia boli prijaté, aký je ich dôvod. A stále ten rozhodujúci proces bude z hora nadol to je práve tá otázka. Alebo sa sťažujeme, že, teda Euró- že Európska únia je príliš vzdialená od ľudí, alebo tu máme príležitosť Európsku úniu približiť k ľuďom, tak aby sme tak aby oni mali pocit, že sú súčasťou týchto procesov. A práve preto chcem spomenúť dve veci. V prvom rade, mali by sme sa vyhnúť chybám e, v každom prípade. Objem informácií, ktoré sú ktoré sú sprístupňované bežnej eh, populácii, tento objem by nemal byť znižovaný. Eh, experti zistili, že v medializovanej masovej spoločnosti ľudia dostávajú viac ako tisíc rôznych informácií, správ každý deň Môže to byť akýsi, eh, len do, môžu to byť dopravné správy, môže to byť, eh, môže to byť politické správy, môže to byť nejaká, nejaká iné, iný typ informácií. O dva dní po tomto, eh, po, po, po, o dva dní potom si bežný človek pamätá len 40 z týchto tisícich informácií. Jedna z tých 40 bude o Coca-Cole, o, nejakom, o nejakých produktoch, o nejakých konkrétnych veciach. O tom, k tomu sa bude väčšina tých produktov, tých informácií viazať Takže my naozaj súťažíme o miesto medzi týmito e, niekoľkými informáciami, ktoré si ľudia zapamätajú. Európska únia poskytuje sekundárne informácie o svojich projektoch, ktoré e, sa ťažko chápú, sú to informácie, ktoré sa ťažko vnímajú a práve okamžite takéto informácie vlastne sú skartované, nikto si ich nepamätá môže, môžeme imitovať nejakú, nejaký dojem transparentnosti, ktoré sa týka takýchto sekundárnych informácií, ale rozhodne to nebude úprimne poskytnutá informácia, ktorá má nejakú relevantnosť pre ľudí. A práve preto súhlasím s tým zámerom pána spravodajcu, že e, potrebujeme odvysielať a odoslať jednoznačnú a jasnú informáciu, nespochybniteľnú informáciu, ktorá je porovnateľná e, tak v Riecku, ako aj v Maďarsku, ako aj v, ako aj v Nemecku a budeme zdôrazňovať predovšetkým obsah. Druhá poznámka. E, mám pocit, že táto správa je uspokojivá, najmä čo sa týka tých veľkých projektov. Uspokojivo to posúva, alebo uspokojivo zdôrazňuje tému veľkých projektov. Táto téma veľkých projektov alebo veľkých investícií, pri ktorých sú príjmané rozhodnutia nie, len na, teda nie na úrovni členského štátu, ale na úrovni celej Európskej únie, tak e, v tomto smere tu naozaj je akási akási paralela medzi tým, o čom rozhoduje Brusel a aké informácie sprístupňuje Brusel. Je to samozrejme povinnosť Európskej únie poskytovať tie najdetálnejšie možné informácie k týmto bodom. Európska investičná banka napríklad e, poskytuje informácie dokonca ešte aj predtým, ako rozhodne o poskytnutí jednotlivých úverov. Jedna z európskych inštitúcií dáva preto ešte viac informácií pred samotným procesom príjmania rozhodnutí ako samotná Európska únia. A práve preto by sme možno mali zmeniť svoj postoj a práve preto by sme mali predkladať eh, pozmeňujúce návrhy v tomto duchu. No a opäť chcem len znova um, možno vyzdvihnúť vysoký štandard tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja Vítam správu nášho eh, váženého kolegu a od začiatku zdôrazňujem, že sa vedie veľmi plodná diskusia v našom parlamentnom výboru. Začali sme s ňou už minulý mesiac vďaka správe pána Bopuja, ktorá hovorila o správe vecí verejných eh, na viacerých úrovniach. Nemôžeme mať partnerstvo a všetko to, čo sme teraz povedali, bez transparentnosti. Je to jedna rozhodujúca záležitosť. Pre transparentnosť je podmienka sine qua non na to, aby sme stanovili e, akúsi predvydateľnosť a realizovateľnosť európskych projektov. Nemôžeme mať takúto predvídateľnosť a implikovanie regionálnych aknerov, keď nevedia oni vopred, akým spôsobom bude prebiehať financovanie takýchto projektov. Transparentnosť je dôležitá hlavne aj pre zmenu týchto európskych politík. Regionálna politika a tak ďalej. A vraciam sa teda k situácii v mojej krajine, Napríklad v mojej krajine je e, regionálna politika v Rumúnsku, tam je tak nedostatočná transparentnosť, že vy ako komisárka v minulom období pani Hübnerová, vy ste e, radili rumúnskej vláde, aby robila regionálnu politiku na to, aby lepšie absorbovala európske fondy ale vzhľadom na absolútny nedostatok transparentnosti v Rumunsku a tiež vzhľadom na nedostačujúcu architektúru e, štruktúr v Rumunsku nebolo možné vôbec nikoho konzultovať, ani politické strany, ani NGOčky. V rumunskom senáte sa schválil zákon, ale zákon, ktorý išiel absolútne proti transparentnosti. Je to vlastne akási, akési sklamanie transparentnosti. V Rumúnsku sa teraz zbytočne politizuje administratíva, verejné funkcie a úradníci sú menovaní len z politických dôvodov a nemajú ani len právo e, komunikovať informácie, ktoré sú povinné. Napríklad e, obrátil som sa na ministerstvo poľnohospodárstva e, s požiadavkou informáciu, pokiaľ ide o regionálnu politiku a odpovedali mi, že nemôžeme vás informovať, pretože môžeme byť penalizovaní. A ja to hovorím nie preto, že ide o moju krajinu, ale preto, že k tomu vôbec nesmie dochádzať, pretože to porušuje vôbec regionálnu politiku a jej ciele v EÚ. Ja teda vítam správu nášho kolegu a my predovšetkým v prvom rade musíme stanoviť kritériá a koherentné opatrenia pre transparentnosť pravidlá aplikovateľné vo všetkých 27 krajinách, ako aj stanoviť eh, aplikačný harmonogram všetkých týchto opatrení. A na záver tohto harmonogramu by tieto opatrenia boli povinné a zároveň sankcionovateľné, ak by sa neaplikovali. Ak to neurobíme, tak prenecháme miesto zneužívaniu a netransparentnosti a niečomu, čo je škodlivé pre život našich občanov, pretože občania takýmto spôsobom nebudú vedieť, odkiaľ prichádzajú pozitíva európskej politiky, či už je to ich škola, parky alebo nemocnica. Takže my im musíme, my musíme pomôcť aj e, našim občanom, aj EÚ tou transparentnosťou, transparentnosťou a informáciami v tejto ceste. Ako poprosíme ďalšieho rečníka, aby sa vyjadrili k tomuto. Ja si nemyslím, že niekto chce odporúčať členským štátom, ako majú organizovať svoju vnútornú štruktúru. To je rozhodne kompetencia daného členského štátu. Pán Matula, nech sa páči. Kau. Mulțumesc, doamna președintă. Din ideile care vreau să le enunț, timpul este înainte. Ďakujem, pani predsednička. Budem sa venovať len jednej z myšlienok. Hm transparentnosť vždy prispieva k dobrej správe veci verejných. Hovorím to a myslím, že je to jasné pre všetkých, ale rád by som bol, aby sme nezabudli, rád by som bol, aby sme nezabudli na nasledovné. Zažívame aj tu v Európskom parlamente obdobie, kde sa snažíme o zjednodušenie prístupu k štruk- štrukturálnym fondom. Pozrieme sa na článok 9 odsek 9 návrhu uznesenia, kde sa zdôrazňuje potreba vypracovať také pravidlá, aby tieto postupy boli transparentné a aby potenciálni užívateľia mohli lepšie pristupovať k štrukturálnym fondom a aby sme znížili administratívnu záťaž, ktorá vyplýva z týchto projektov. Čo by som si ja želal, aby táto správa E, tiež išla týmto smerom, aby sme dosiahli to zjednodušenie, to zjednodušenie prístupových postupov, aby sme neprinašali ešte ďalšiu nadbytočnú administratívnu záťaž e, zbytočnú byrokraciu v členských štátoch. Ja by som si želal len toto a ja dúfam skutočne, že pôjde o skutočné zjednodušenie a nie ďalšie dodatočné komplikácie, a pokiaľ ide o situáciu v Rumunsku, musím vás informovať. E, v Rumunsku prebieha konzultácia, nie sú stanovené regióny a neexistuje e, nejaká stála regionálna organizácia, preto potrebujeme tento proces konzultácie, aby sme stanovili najlepším spôsobom, ako urobiť administratívne rozdelenie na úrovni regiónov. Ďakujem za pozornosť. Európska komisia, Peter Fischer, eh, len pol minúty, naozaj veľmi stručne, ak by ste mohli odpovedať na tie najdôležitejšie veci. Dobre, ďakujem pekne. Áno, eh, som Peter Fischer eh, z odboru pre komunikáciu DigiRegio. Ďakujem pekne za túto zaujímavú a stimulujúcu správu ktorá je naozaj veľmi spravodlivá v tom, že uznáva to úsilie, ktoré vyvinula komisia, najmä napríklad e, snahu vytvoriť portál so zoznamom všetkých konečných príjimateľov. E, takisto je tu potom celý rad ďalších odporúčaní, ktoré sa uberajú rovnakým smerom ako aj to, čo sme sa snažili propagovať my. E, napríklad ste spomenuli tú správu siete inform komunikačných úradníkov jednotlivých krajín niektoré z týchto odporúčaní sa ľahšie implementujú ako tie ďalšie, ako napríklad propagovanie druhého jazyka alebo napríklad ehm, získavanie väčšieho množstva informácií o konečných príjmateľoch. Ale ako spovedali niektorí rečníci, máme tu nariadenie, ehm, ktoré v súčasnosti platní, platí a nemôžeme jednoducho žiadať nič nad rámec tohoto nariadenia ten postup, ktorý nasledujeme my, je ten, že sa snažíme propagovať dobré príklady a vyvíjať akýsi partnerský tlak práve prostredníctvom tejto siete Inform. Máme tu celý rad rôznych vynikajúcich web stránok, ktoré, ktoré sú predstavené e, na každoročnej konferencii, ktorú organizujeme, najmä napríklad v Litve alebo v Maďarsku, ale dobrý príklad je aj Polsko, Dánsko a niektoré regióny Rakúska to, čo nájdete na týchto stránkach, sú naozaj veľmi sofistikované systémy. Ale niekedy tu máte aj zoznam príjimateľov, ktorí splňajú len minimálne požiadavky a potom inde na web stránke máte veľké objemy informácií, ktoré sú ľahko prístupné, užívateľsky ústretové a povedia vám veľmi veľa o rozhodovaní o týchto politikách. Prečo to hovorím? Hovorím to práve kvôli tomu, že regionálna politika ako celok je takýmto spôsobom eh, viditeľnejšia a nie je to nevyhnutne len aký zoznam alebo akási tabulka e, tých konečných príjimateľov, čo to dosiahne. Je to naozaj veľmi dôležitý nástroj, ale nie je to jediný nástroj, ktorý máme k dispozícii. A práve preto by som sa tiež rád vrátil aj e, k tomu, čo povedali nás rečníkov skôr. A síce, že niektoré z týchto odporúčaní e, by mali byť do nariadení e, vlastne odložené na roky 2014 a ďalej, pričom pri niektorých sa spoločne s kolegami budem snažiť získať viac informácií o existujúcich e, zoznamoch konečných príjimateľov na tých stránkach, ktoré v súčasnosti máme. Ale pre ďalšie detaily budeme v kontakte. Ďakujem pekne. Pán spravodajca Michail, chcel by si povedať niečo k tomu ešte? Pár slov naozaj. Ďakujem. Ďakujem za vaše privetivé slova k mojej práci aj za poznámky, ktoré budú určite veľmi užitočné. Je tu samozrejme viacero prístupov, ako môžeme skonštatovať, ale čo by som rád povedal je, jednotlivé členské štáty sa nenachádzajú v rovnakom štádiu alebo v rovnakej etape alebo v štádiu možnosti prístupu k informáciám pri jednotlivých projektoch. Je jasné, že v niektorých krajinách to, o čom už hovoríme, o čom hovoríme, sa už aplika- aplikuje. Čo je ale dôležité, aby sme mali niečo jednotné, nejaký jednotný prístup. Niekto niektorí kolegovia z tých eh, niektorých krajín vystúpili, ktorí sme tu počuli a vyjadrili svoje znepokojenie, pretože vedia, že napríklad ich občania v ich krajinách nevedia, aké sú možnosti projektov, aké sú informácie k tomu, harmonogramy a podobne. A my nemôžeme e, takéto informácie poskytovať až po. Čo je potrebné pre zainteresovaných, je aby mali e, k dispozícii informácie ešte predtým, než sa príjmu rozhodnutia o financovaní. Ale tieto jednotlivé podmienky alebo kritéria v jednotlivých krajinách to neznamená, že by nám neumožnilo vytvoriť e, dobrú bázu na porovnávanie. Hovoríme o administratívnej kapacite, spomína sa kultúrna tradícia, ja mám samozrejme najlepšie skúsenosti z mojej krajiny. Viem veľmi dobre, aká, aké ťažkosti ona zažíva. A na základe toho, čo sme mohli skonštatovať, podobné problémy, e, s podobnými problémami sa potýkajú aj iné krajiny. Ja nechcem nadbytočnú byrokraciu, ale chcem len to, aby informácie, ktoré sú k dispozícii, aby sa lepšie šírili a postupovali je dobré, aby sme šírili určité orientácie, indikatívne príklady. Je potrebné, aby sme mali lepšie, podrobnejšie informácie aby sme vedeli, akej forme, v akej štruktúre sa budú poskytovať informácie v každej etape. To je tá, ten jednotný prístup, ktorý si želáme. Ide predsa v konečnom dôsledku o peniaze našich daňových poplatníkov a preto je potrebná takáto transparentnosť tak predtým, ako aj potom. Sú to veľmi dôležité informácie. A ako následne uvidíme, Budem sa snažiť brať do úvahy e, všetky poznámky, samozrejme niektoré sú protirečivé. Napríklad, keď sa hovorí o článku 12, e, ktorý tu niekto komentoval, to, že nejakým spôsobom menovať vinníkov, no áno, je to problém, ale podľa mojich skúseností prebiehajúce diskusie o Grécku a údaje, ktoré sa poskytovali, tak to by mal byť práve ten príklad, akým spôsobom sa má viesť diskusia a nedostať sa do situácie, ktorá už nie je zvládnutelná. Ale samozrejme musí parlament rozhodnúť, či pôjde touto cestou. Ďakujem veľmi pekne, Michal. Vážení kolegovia, máme tu termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ktorý je nastavený na 24. marca 18.00. Takže tí z vás, ktorí chcú poslať pozmeňujúce návrhy, prosím, berte do úvahy tento termín. No a ešte, aby som to uzavrela, dovolte im povedať e, nasledujúce. E, strávili sme možno trikrát viac času s touto témou, ako sme pôvodne chceli, ako sme pôvodne predvídali pri návrhu programu Všetci z vás povedali, že to je naozaj veľmi dôležitá téma, ale to znamená, že pre zvyšok tohoto stretnutia máme už veľmi obmedzený čas. A práve preto vás chcem poprosiť, aby ste boli veľmi disciplinovaní. Ďalší bod na programe rokovanie nie je návrh správy, je to prvá výmena názorov, takže nepotrebujeme eh, stráviť toľko času s touto témou a chcem poprosiť eh, Petru Luhana, aby túto správu predstavil eh, tak rýchlo alebo tak skručne, ako sa len dá. Ďakujem. Milí kolegovia, už ste dostali pracovný dokument eh, k správe dosiahnutie riadnej územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v rámci EÚ. A ak ste si tento dokument prečítali, tak určite ste si položili otázku, aký je cieľ tejto správy. Možno ste si mysleli, že tento text je príliš rozsiahly ale je to otázka, e, ktorá súvisí s konečným cieľom tejto novej politiky a to je aj celá taká vodiaca línia našej EU politiky. Rozdiel na úroveň vývoja v jednotlivých e, regiónoch, to ešte stále e, konštatujeme a ja som sa snažil vyriešiť tento problém našim prístupom, prístupom EP. nástup tretej dimenzie kohezie súdržnosti, teda okrem ekonomickej a sociálnej ešte aj regionálnej, e, vrátanie cieľa Lisabonskej zmluvy. To všetko nám ukazuje význam hlasov európskych občanov, aby nám ukázali, čo je dobré a čo nie je dobré v našich politikách. Okrem technických analýz, a štatistik musíme zanalizovať to, čo chápu Európania ako dôležité pre ich životy, hlavne preto, že regionálna perspektíva nadobúda väčší význam na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu v EÚ. Posledné výsledky Eurobarometra z februára 2010 pre, preukázali, že dve otázky, ktoré najviac občanov znepokojujú v ich osobnom živote, je inflácia a ekonomická situácia. Čo to znamená? To znamená, že ak zabezpečíme e, konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj, tak zabezpečíme alebo prispieme k riešeniu týchto problémov. Je to aj dôležité, keď budeme uvažovať o nových iniciatívach v EÚ, napríklad v rámci Lisabonskej stratégie, stratégie 2020 a tiež pre sektorové politiky. Ale aké sú základné otázky? Ako môžeme zabezpečiť zvýšenie hospodárskej konkurencie schopnosti EÚ a aby sme udržateľným spôsobom vyriešili ekonomické problémy občanov. A po druhé, ako môžeme postupovať, aby EÚ bola oveľa konkurencieschopnejšia na medzinárodnej scéne. A v tomto dokumente som sa snažil predložiť niekoľko východisk pre našu diskusiu. Rozhodol som sa zanalizovať perspektívy konkurencieschopnosti EÚ na globálnej úrovni, ako aj úlohu, ktorú môže zohrávať kohezná politika v tejto ekonomickej konkurencie schopnosti a v, vo všetkých typoch investícií, či už je to doprava, vzdelávanie, traf, um, komunikačné technológie a tak ďalej. Venovali sme veľkú pozornosť predovšetkým 12 nových členských štátov a snažil som sa predložiť tie najvýznamnejšie prvky ako orientáciu na programové obdobie 2014-2020. Táto analýza vychádza zo série rôznych informácií. Máte ich zachytené aj v pracovnom dokumente. Je to aj, sú to aj dopadové štúdie Európskej komisie aj nášho parlamentného výboru. Išlo o to, aby sme zhodnotili sociálnu, ekonomickú koheziu, aby sme, akým spôsobom vyhodnotiť výsledky a aký dopad môže mať kohezná politika, ak sa vylepší či už sa vylepší zjednodušením postupov, či dojde k lepšej koordinácii, alebo e, tieto fondy budú flexibilnejšie. Štvrtá správa pre sociálnu a ekonomickú kohéziu publikovaná v roku 2007 otvorila niekoľko otázok o budúcnosti tejto politiky a dve priebežné správy tiež prispeli k zjednodušeniu, pardon, k objasneniu vecí vo viacerých sektoroch EÚ, čo by bolo dôležité pre e, inováciu a technológie. Správa Barka navrhla 10 pilierov, ktoré by boli základom reformy tejto politiky. My sme ich samozrejme brali do úvahy a zároveň zanalizovali, ako vylepšiť koheznú politiku s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti EÚ. S údajmi Európskej komisie sme predložili aj informácie EIB aby sme mali čo najjasnejší obraz úlohy koheznej politiky vo všeobecnom rozvoji členských štátov. Dôležité je sledovať, kam smerovali fondy pre štrukturálne a kohézne fondy. Môžeme analyzovať referenčné národné rámce a operatívne programy, prípade investícií z Európskej investičnej banky vieme len to, že 12 nových členských štátov si vzalo pôžičky do dopravy a životného prostredia. To je obraz typológie tých urgentných potrieb keď už sa tieto problémy vyriešia, tak e, skutočne tá ekonomická politika sa bude naozaj rozvíjať. Samozrejme, také dokumenty, ktoré Európske, teda Svetové ekonomické fórum publikuje, môžu byť tiež veľmi užitočné. Tam sa aj konkurencieschopnosť definuje ako celok faktorov, ktorá stanovuje produktivitu e, určitej krajiny a vychádzajú z desiatich pilierov. A ja sa tam snažím vysvetliť, ako kohezná politika môže navýšiť hospodárskú konkurencieschopnosť tej ktoré krajiny, a teda aj EÚ. Je potrebné vedieť, aký obraz toto Svetové fórum o Únii poskytuje a akú úlohu podľa nich Únia zohráva na svetovej scéne. Únia musí otvoriť svoje okná a pozerať do sveta, pretože vieme, že tá búrka prichádza zvonka. Z metodologického hľadiska by som najprv zanalizoval prepojenie medzi koheznou politikou, jej obsahom a konkurencie schopnosťou EÚ na celosvetovej úrovni a po druhé, potrebu zvýšiť konkurencieschopnosť a túto podporovať adekvátnymi infraštruktúrami vo všetkých oblastiach EÚ. Východiskom bude analýza priorít členských štátov v ich národných strategických referenčných rámcoch a oblasti, pre ktoré najviac boli žiadané štrukturálne fondy rovnako ako projekty a typy, pre ktorých sa žiadali pôžičky od EIB. Predložili sme tiež detaily k tomu, že regióny na východe a juhu Európy sú tie, ktoré sú najviac postihnuté globalizáciou a hospodárskou krízou. Všeobecný kontext e, vychádza z viacerých aspektov. Naša situácia vychádza z toho, aby sme sa snažili odstrániť regionálnu nerovnováhu a podporovať základné priority, ktoré sú špecifické pre každý región. Pretože v EÚ máme rozdielne úrovne vývoja a aj rozdielne úrovne potrieb. A až takýmto spôsobom dosiahneme potom e, rovnovážne prerozdelenie fondov na základe špecifík a špecifických potrieb každého regiónu, aby sme odpovedali na otázku, ktorá sa formuluje v názve mojej správy, tak by som zanalizoval, ako môžeme prispieť k navýšeniu e, konkurencieschopnosti EÚ Rozvoj európskych regiónov sa môže zrealizovať až vtedy, keď dojde k rozvoju takých infraštruktúr, ako sú vzdelanostné, dopravné a tak ďalej. Musíme venovať pozornosť ochrane životného prostredia a udržateľnému rozvoju. To bolo všeobecne vo veľkých líniách dokument, o, ktorý, o ktorom by sme mali teraz diskutovať a ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý pre udrhateľnú koheznú politiku. Myslím si, že pre túto tému je bude veľmi dôležitá táto výmena názorov a netrpezlivo očakávam vaše pripomienky. Request, as... Ďakujem pekne sa zopakovať svoje požiadanie, aby ste boli veľmi struční, pretože máme naozaj veľmi málo času pre diskusiu o tejto správe. Lambert von Nistelrooy slovo, nech sa páči. Pani predsednička, pokúsim sa e, skrátke možno sa vyjadriť a prispieť tejto e, diskusii. Možno by bolo správne, aby sme sa obmedzili v tejto fáze diskusie e, len na debatu o novom európskom finančovacom období a obmedzili sa na tú hlavnú otázku. A tá hlavná otázka môže byť vás snaha dosiahnuť ekonomickú, sociálnu a teritoriálnu kohéziu a to v prebiehajúcej silnejúcej e, globálnej súťaži. Mali by sme teda e, nielen otvárať príliš veľa otázok, ale skôr by sme sa mali sústrediť na to, že či európsky model, model solidarity, model kohézie a tak ďalej, e, tento model, ktorý je veľmi dôležitý a je veľmi dôležitým príspevkom k nášmu vývoju do budúcnosti. No a Treba sa pozrieť do budúcnosti a vidieť, ako tá svetová súťaž na svetovej úrovni ovplyvní ekonomický rozvoj v rámci Európy. No a otázka môže znieť, či tieto, e, táto sociálna, ekonomická a teritoriálna kohezia, rovnako ako aj teritoriálny rozmer, či to môže nejakým spôsobom prispieť k tej Európe, ktorú chceme my. K tej Európe, ktorá je vyvážená. K tej Európe, ktorá nie je asymetrická, ale ktorá sa vyvíja rovnomerne. Takže na všeobecnej úrovni by sme možno mohli mať naozaj veľmi dôležitý e, príspevok. A práve preto e, treba zobrať analýzu, ktorú spravilo OECD a pozrime sa veľmi pozorne, čo znamená regionálny rozvoj, respektíve makroregionálny rozvoj, čo to presne znamená pre budúce roky. A to nám môže pomôcť e, presnejšie vidieť, ako veľmi dôležitý je tento prvok z koheznej politiky. No a posledná poznámka, keď hovorím o infraštruktúre. Infraštruktúra je samozrejme dôležitá, ale e, porozmýšľajme na, porozmýšľajme o tom, ako dosiahnuť e, sieť TEN, e, sieť európskych dopravných koridorov v tom širšom slova zmysle musíme rozmýšľať nad tým, že tie zmeny, ku ktorým dochádza v Európe teraz a akým spôsobom chceme reagovať aj pri nastavovaní európskych dopravných koridorov do budúcnosti, akým spôsobom chceme ovplyvniť politiku po roku 2013 vo všeobecnosti a nech, nesnažme sa odpovedať na príliš veľa otázok, pretože potom toho bude na papieri príliš veľa a jednoducho sa nikam dopredu neposunieme. Takže naozaj toľko len e, k vašej správe. Pán Zeller, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Najprv kolegovi Luanovej ďakujem e, za e, tieto úvahy k správe a k oznej politike. Ako už fan Nisaroj povedal, e, teraz by sme sa zaoberovali s tým, ako to v budúcnosti bude vyzerať a chcem sa vyjadriť k vyjadreniu e, kolegu, ktorý povedal, že pri hodnotení koznej politiky a hlavne posledných 12 e, e, nových členov EÚ sa chce na ne sústrediť a to aj vyjadril, pretože tam kohezná politika sa používa pri budovaní infraštruktúry a tam už priniesla veľké úspechy. A ja e, s tým súhlasím a každý by povedal, že kohezná politika je jedna z najúspešnejších politik Európskeho spoločenstva doteraz. Musím e, a chcem však varovať pred tým, že keď e, sa tu ozývajú vyjadrenia, že tie regióny týchto 12 členských štátov, teda 12 nových členských štátov, boli najviac postihnuté krízou a sú tiež najviac e, najsilnejšie vystavené globalizácii. E, toto treba trošku preskúmať. Zoberme si Nemecko. Ja som z Berlína. Berlín je, čo sa týka 16 e, spolkových zemí, na poslednom mieste rastu hospodárstva a z hľadiska e, dôsledkov finančnej a hospodárskej kríze e, sa tu však jednoznačne hovorí, že e, mesto Berlín je najmenej postihnuté tiež ako hospodárske sídlo, pretože u nás tie najväčšie nevýhody spôsobené touto krízou znášali práve priemyselné oblasti a nie Berlín a v v tejto súvislosti e, nastali najväčšie problémy. E, nastáva presídľovanie podnikov a zatvorenie podnikov a nezamestnanosť narastá a e, hospodárska sila klesá. A e, to, že e, boli zjemnené dôsledky finančnej a hospodárskej kríze e, v Nemecku, je spôsobné tým, že spolková vláda poskytla mnoho miliárd eur v hospodárstve a e, bolo to vďaka ich e, intervenciám, ale e, bremeno a túto záťaž budeme musieť my vznášať a musíme toto zohľadniť a nesmieme povedať, že tí silní budú žiť silní a kohezná politika je len na to, aby tí, ktorí sú slabí, mohli ďalej byť podporovaní Myslím si, že v terajšej situácii by to bolo zrake a preto by som sa vyslovil za to, aby sme predsa len koheznú politiku posudzovali v celom spoločnom európskom trhu. Keď tu vidím kolegu Olbrichta, tak jediná štát, ktorý e, mal európsky rast minulý e, rok v EÚ, bolo Polsko. A aj tu myslím, že sú rozdiely, ktoré e, nesmieme zabúdať. No, o tom ešte budeme mať čas diskutovať. Jean-Paul Besset. Jean-Paul Besset. Ďakujem, pani predsednička. Rád by som poďakoval spravodajcovi za prípravnú prácu k veľmi zaujímavej teda správe a textu. Teraz K samotnému postupu mám dva problémy, e, ktoré tu opíšem. Prvá poznámka súvisí aj s tou s predrečníkom. Ja nechápem, že môžeme tento prístup zakladať na štúdii dvoch, 12 e, nových členských štátov EÚ kohezná politika sa týka celého územia EÚ a ja nevidím tú koherentnosť, že by sme ju rozvíjali alebo že by sme argumentovali len na základe 12 členských štátov. Druhá poznámka. Myslím si, že konkurencieschopnosť EÚ nie je v správnom rámci v texte, ostáva stále abstraktná Zdá sa, ako keby sme chceli konkurencie schopnosť rozvíjať len kvôli nej, ale potrebujeme oveľa, oveľa všeobecnejší rámec a ten všeobecný rámec je čím ďalej tým viacej orientovaný v európskej politike k smerom k udržateľnému rozvoju a podľa mňa je prepojenie medzi konkurencieschopnosťou a udržateľným rozvojom a ak by sme ten udržateľný rozvoj vzali z tohto vzťahu, tak myslím, že k tej konkurencie schopnosti nebudeme pristupovať správnym spôsobom. Nemôžeme uvažovať o navyšovaní alebo vylepšovaní infraštruktúr v Európe bez toho, že by sme si položili napríklad, napríklad otázky emisí CO2, e, narušenia biodiverzity a podobne. Želal by som si, aby táto správa bola v tom prirodzenom rámci trošku lepšie zorientovaná smerom k cieľu udržateľného rozvoja a aby konkurencie, schopnosť e, bola tiež zadefinovaná e, pod svetlom udržateľného rozvoja. Ďakujem. Teraz pán Romanesku. Pani Manesku, ďakujem pekne kolegovi Luhanovi za jeho správu. Je pravda, že kohezná politika a konkurencieschopnosť sú dva základné aspekty, ktoré definujú európsky projekt. Jednak e, kohezia, súdržnosť pre všetky členské štáty vychádza z otázok inklúzie a tiež konkurencieschopnosť na základe zvyšovania produktivity práce, vytvárania nových pracovných miest a prepojenie týchto prvkov je jasné a nemôžeme hovoriť o konkurencie schopnosti EÚ bez dobre rozvinutej kohéznej politiky. Preto si myslím, že správa nášho kolegu by mala práve tento vzťah medzi týmito dvomi aspektami zdôrazniť a upozorniť ešte viacej na aplikáciu princípu koheznej politiky, aby sme dosiahli ciele stratégie EU 2020. Význam infraštruktúr ako priorita v 12 nových členských štátoch. Tu si myslím, že by sme mali nástojiť na na inkluzívnom postupe, ktorý bude brať do úhovy tak hospodárske ako sociálne politiky a na to, akým spôsobom sa v jednotlivých regiónoch a oblastiach tejto politiky aplikujú. Ďakujem pekne, Jozif Matulatis. Maletur kolegilor. Ďakujem. Pripájam sa ku kolegom a gratulujem pánovi Luhanovi za jeho vynikajúcu iniciatívu, pretože je potrebné, aby sme diskutovali o takýchto veľkých témach, ako je konkurencieschopnosť, kohezná politika a budúcnosť tejto politiky súdržnosti. V kontexte globalizácie, klimatických zmien, migračných tokov a demografického starnutia v Európe a vzhľadom aj na hospodárskú krízu Tie regionálne rozdiely naďalej pretrvávajú na celom území Európy. Želáme si, aby tieto rozdiely sa zmenšovali, zjemňovali, aby to, čo Únia chce dosiahnuť, aby bola modelom alebo silou na celosvetovej úrovni. To, že dnes diskutujeme o infraštruktúre, tak to je veľmi odôvodnené pretože mnohé európske regióny sú rozdielne vo vývoji alebo nemajú dostatočný e, rozvoj, rovnaký rozvoj a potrebujú našu podporu a politiku súdržnosť. Pán Olbricht, nech sa páči. Pani e, predsednička, mám niekoľko poznámok alebo pochybností. Niekedy často upadáme do takej pasce rôznych formulácií, ktoré nie sú veľmi jasné alebo sú možno také evidentné, že potom nie sú vždy umiestnené na správnom mieste. Napríklad titul hovorí dosiahnutie riadnej územnej, sociálnej a hospodárskej súdržnosti v rámci EÚ nevyhnutná podmienka globálnej konkurencie schopnosti. A to je položené ako otázka. Je to skutočne podmienka? Ale podmienka čoho? Konkuren- globálna konkurencie schopnosť? Nie, je to podmienka nejakej podmienky EÚ a nie globálnej konkurencie schopnosti, pretože je ilogické, nelogické. Súdržnosť nie je podmienkou globálnej konkurencie schopnosti. Je to otázka taká semantická, alebo slovo nemám, nemôžeme písať veci, ktoré nemajú význam alebo sú neužitočné. Ja by som kolegovi Luhánovi navrhol, aby, aby sme nepre, nepísali správy, ktoré nakoniec nikto nikdy neprečíta. Už vopred poviem, že my sme tu politici a nás nezaujíma nejaká doktorandská práca o koheznej politike, ale my potrebujeme veľmi jasné stanovisko a pozíciu ku koheznej politike a tu to potrebujeme a ak začneme analyzovať, ako toto súvisí s tam tým, aké sú tie aspekty, no ale však to napíšeme, už tam už budú jasné veci. V zmluve sa jasne hovorí, že otázka súdržnosti je nevyhnutná, kohezná politika je nevyhnutná, aby bola konkurencieschopnosť v EU. A teraz, ak to budeme chcieť dokazovať, tak to znamená, že tie naše zmluvy nestoja za nič. Otázka je, či tieto tri aspekty e, skutočne vplývajú na pozíciu EÚ na celosvetovom meradle, inak povedané, či treba vyrovnať tie vnútorné disproporcie a nezabúdajme, že kohezná politika sa študuje pod dvomi aspektami, jednak tou konkurencieschopnosťou a aj tým ekonomickým rozvojom. Ak hovoríme, že kohezia je rovnako ako konvergencia, že sú to dva komplementárne prvky, tak potom je to veľmi dôležitý politický prvok a či realizácia týchto troch cieľov je skutočne potrebná na to, aby EÚ zachovala svoju pozíciu konkurencie schopnosti a mali by sme povedať áno, tak potrebujeme, ak nie, tak potrebujeme niečo na to, aby sme tie vnútorné rozdiely odstránili. Ja si myslím, že je potrebná, ale Neviem, či ľudia z tejto správy pochopia túto odpoveď. Ak je to áno, tak potom chceme napísať 120 strán, alebo povieme áno, ale na to potrebujeme urobiť toto, toto a toto. A my tiež musíme veľmi jasne povedať, čo treba urobiť v kohéznej politike, aby táto bola dôležitá pre konkurencieschopnosť EÚ hovoríme o troch aspektoch územnej, sociálnej, hospodárskej súdržnosti. Hovoríme o období 2014 a 2020. A treba jasne konkrétne povedať, čo treba v tomto období urobiť, aby kohezná politika bola dôležitá, nevyhnutná pre konkurencieschopnosť EÚ. Keď sa hovorí o stupni konkurencie schopnosti, akým spôsobom sa analizuje schopnosť na základe akých kritérií, čo treba urobiť, aby sme dosiahli najlepšie výsledky. Na záver, to, čo povedal Lambert, treba sa obmedziť na politické posolstvo bez nejakých zrejmosti, ale musíme jasne konkrétne povedať, čo treba konkrétne urobiť, aby územná, sociálna a hospodárska súdržnosť eh, vplývali na eh, globálnu konkurencieschopnosť. A ešte posledná poznámka. Upozorňujem, nesmieme hovoriť o 12 nových členských štátoch, pretože ak budeme hovoriť len o 12, tak už nebudeme hovoriť o súdržnosti. Súdržnosť sa týka celej únie. Takže treba hovoriť o súdržnosti celej únie a nielen 12. Samozrejme, je tam niekoľko dobrých myšlienok v tejto správe, ale treba sa absolútne obmedziť a povedať, že dobre, tieto analýzy existujú, sú k dispozícii, ale na desiatich stranách urobiť rezume 50 kníh, tak to nám nepomôže a nikto si to neprečíta. Maritere Sanchez. Nech sa páči. Ďakujem. Ja pripisujem tiež význam tejto iniciatívy pána Luhana a ja upozorňujem na aspekt, no, ktorý spomenul aj pán Olbricht, ten územný aspekt hojeznej politiky vieme, aké regionálne rozdiely znamenajú ťažkosti pre konkurencieschopnosť, hlavne ekonomickú práve na hraniciach sa tieto rozdiely najviac vidia a my potrebujeme tieto zmenšiť a nie zväčšovať. A koházna politika práve v tomto musí zohrať svoju úlohu. Táto rovnováha umožní dosiahnuť tú skutočnú globálnu konkurencieschopnosť EÚ a preto sa na to musíme pozrieť z viacerých aspektov, aspektov správy vecí verejných na viacerých úrovniach a tiež prístup občanov e, k informáciám, e, ktoré ja potrebuj, považujem za veľmi potrebné. Chcete povedať pár slov? No, chcel by som vám niečo upozorniť vás, pretože veľa zaujímavých vecí to znelo, musíme pokračovať a Teraz um, by som... Aj Garcia Perez chce hovoriť, no chcem len dokončiť, že chcem všetkých pozbudiť, ktorí uh, chcú pokračovať diskusiu, aby to robili neformálne, než uh, budeme pokračovať v práci. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi stručne, pretože mám pocit, že veľa z tých otázok, na ktoré som chcela odpovedať, už boli spomenuté a už ich spomenuli viacerí kolegovia v tomto výbore. E, reálne, ak chceme v podstate zvýšiť konkurencieschopnosť Európy v stále viac globalizovanom svete, myslím si, že musíme si uvedomiť e, to, že niektoré prvky a predovšetkým v prostredí koheznej politiky musíme sa sami seba spýtať, aká je tá predaná hodnota, ktorú môžu priniesť naše regióny v, v tomto aspekte z globalizovaného sveta. Zároveň, aké sú tie základné otázky, na ktorých musíme pracovať. Súhlasím s tým, že že by to bolo možno, že to nie je nevyhnutné, dokonca by to mohlo byť až kontraproduktívne diferencovať medzi novými a starými členskými štátmi, pretože konkurencieschopnosť je niečo, čo sa týka všetkých území Európskej únie. Keď napríklad hovoríme o regionálnych disparitách, Častokrát odkazujeme na disparity medzi istými regiónmi a inými, ale v rámci analýzy eh, teritoriálnej kohezie by sme, sa mohli vidieť, čo je ten prvok, ktorý je najdôležitejší. A to je práve to, že medzi mnohými, teda mnoho regiónov spolu konverguje. A tie prepojenia sú stále vyššie a vyššie. A to je jeden z tých prvkov, ktoré by sme mali predložiť na stôl, aby sme dokázali odstrániť rozdiely v rámci vlastných regiónov. A myslím si, že práve preto je dôležité, aby sme boli schopní vytvoriť prepojenie medzi touto správou z vlastnej iniciatívy a všetkou tou prácou, ktorú robíme ohľadom budúcnosti kohezie politiky a zároveň stratégiou do roku 2020. Potrebujeme európsku ekonomiku, ekonomiku, ktorá bude udržateľná, ktorá dokáže prijať nové výzvy, ktorá sa dokáže prispôsobovať otázkam, ako je napríklad klimatická zmena a zároveň starnutie e, populácie, respektíve vyprazňovanie vidieckých regiónov. Aká bude úloha koheznej politiky v budúcnosti? A práve preto dúfam, že všetky tieto otázky, o ktoré sme spomenuli, správy, o ktorých sme hovorili, všetky budú zahrnuté našim kolegom a vytvoríme dokument, v ktorom budeme mať pocit, že všetci sme dokázali odzrkadliť tie obavy, ktoré máme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A Petr Luhan. Ale prosím, nereagujte na všetko, pretože nemáme čas. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v diskusii takým konštruktívnym spôsobom, pokiaľ ide o štruktúrálnu a koheznú politiku, ktorá má byť nevyhnutnou podmienkou globálnej konkurencie schopnosti. Rád by som pripomenul niečo. Nechcel som hovoriť len o nových členských štátoch, ale povedal som, že obcie alebo situácia v nových členských štátoch je iná a to na základe jednotlivých vypracovaných správ, ale nebudem hovoriť len o týchto nových členských štátoch, dokonca som povedal, že analizujeme situáciu v celej EÚ, že celá EÚ musí byť konkurencieschopná, aby bola konkurencieschopná aj na svetovej úrovni. A teraz otázka je, ako to urobíme. Rozdiely medzi regiónmi, a tam som hovoril o celej Európe, tie sú veľmi veľké a špecifiky jednotlivých regiónov sú tiež obrovské. A ako my využijeme túto situáciu, aby sme vytvorili celok ktorý bude konkurencieschopný. To nechcem, teda ja tu robiť nejaké rozdiely medzi novými a člen, starými členskými štátmi. Teším sa, že to spomenul môj kolega Matula, ktorý tento aspekt globálnej konkurencieschopnosti zdôraznil. To, čo hovoril pán Olbricht, Neviem, či, to je, či sú to tie najlepšie slova alebo termíny na titul tejto práci, ale základnou myšlienkou je európska konkurencieschopnosť na základe konkrétnych investícií a na základe špecifík jednotlivých regiónov, na základe ich rozvoja. Bez toho my nemôžeme byť globálne konkurencieschopní. Nemám viacej času, ale určite budeme mať príležitosť ešte viesť našu diskusiu. Mailom vám zašlem eh, prvý návrh správy. Ako náhle bude k dispozícii, môžete samozrejme poslať mailom tiež vaše pripomienky. Vezmem ich eh, všetky do úvahy a všetky si ich veľmi podrobne zanalizujem a prečítam. Ďakujem veľmi pekne. Eh, návrh správy bude predložený na 26. 27. stretnutí ideme na ďalšiu správu. Správa, ktorá hovorí o dobrej správy veci verejných. Je to správa nášho kolegyňa Nikolu Manesku a chcem vás poprosiť, aby ste boli opäť tak stručne, ako sa len dá. Máte slovo, ale nikto ma nepočúva, keď to hovorím, takže to je beznádejné. Nech sa páči. Să fiu foarte scurtă, măcar în intervenții o să încerc. Eh, Dokumentul de lucru se referă la... No, ja sa budem snažiť byť čo najstručnejšia, ale nie je to možné. Hovorím o dobrej správe veci verejných so zreteľom na regionálnu politiku a o postupoch pomoci a kontroly zo strany Európskej komisie. Máme tam dve časti v tomto pracovnom dokumente. Zanalizovala som bielú knihu výboru regiónov ktorá bola prijatá v júni 2009. Pokiaľ ide o prvú časť pracovného dokumentu, predkladám niekoľko hodnotení a správ ako návrhy vychádzajúce z dokumentu Bielej knihy výboru regiónov a na základe tejto analýzy myslím si, že je potrebné zaviesť do tejto správy nasledujúce body význam vertikálnej aj horizontálnej e, správy vecí verejných na viacerých úrovniach, pretože spolupráca medzi miestnymi a regionálnymi a lokálnymi samozprávami z ekonomického aj sociálneho hľadiska a spolupráca medzi nimi sú veľmi, e, je veľmi dôležitá ale je potrebné zabezpečiť účinnú spoluprácu na všetkých úrovniach, rovnako ako integrovaný prístup Navyše potrebujeme jasnejšiu definíciu princípu partner, partnerstva, pretože len takto môžeme uľahčiť alebo dosiahnuť skutočné partnerstvo, ktoré na, regionálnej a regionál, na lokálnej a regionálnej úrovni ešte dostatočne nefungujú a len takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť posilnenie konzultácií na lokálnej a regionálnej úrovni. Predtým, než sa to bude diskutovať na našej úrovni. Ďalší prvok, lepšie využívanie potenciálu územnej súdržnosti, a tu hovorím o implikovaní miestnych samozpráv pri realizácii cieľov EÚ. a To je vlastne predbežná potrebná podmienka takejto politiky a jej realizácie. Hovorím tiež o zjednodušení noriem, či už národných alebo noriem spoločenstva, aby sme dosiahli lepšiu správu veci verejných. Videli sme, že posledné zmeny nariadenia ERFD priniesli obrovské zmeny, ale zjednodušenie sa nesúvisí len s hospodárskou krízou. Je tiež potrebné, aby sme aplikovali aj ďalšie postupy. Nezabúdajme na také možnosti, aké sú programy Erasmus, atribúcia adekvátnych fondov a tiež potreba posilniť prepojenie medzi európskymi inštitúciami a miestnymi a lokálnymi a regionálnymi samozprávami. Tiež by bolo dôležité vypracovanie takej charty správy veci verejných na viacerých úrovniach, pretože to by bol ten najvhodnejší nástroj na e, rozvoj pochopenia tejto správy veci verejných. V druhej časti analizujem mechanizmy zdieľaného riadenia, jednotlivé zodpovednosti Európskej komisie a členských štátov. A tu myslím predovšetkým na postupovanie kompetencií na miestne a regionálne samozprávy, aby sa vylepšil systém predovšetkým aplikácia jednotlivých programov. Hovorím tiež o posilnení pomoci zo strany Európskej komisie, pretože väčšina chýb sa robí na prvej úrovni kontroly. Potrebujeme lepšiu koordináciu medzi jednotlivými kontrolnými úrovniami, aby sme zabránili prekrývaniu alebo nejakému zbyt, ako zbytočným, prebytočným auditom Hovorila som a píšem tiež teda o účasti súkromných aktérov, a súkromných subjektov v, v projektoch EÚ. Integrovaný prístup by určite priniesol e, efektívnejší, efektívnejšie plnenie, efektívnejšiu realizáciu tejto politiky. Rada by som vyzvala kolegov, aby prispeli k tejto iniciatívnej správe a s veľkým záujmom čakám na vaše pripomienky a poznámky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. chcem kolegom pripomenúť, že e, začíname len s diskusiou o tejto správe. Pravdepodobne sa nám podarí návrh správy získať ešte pred letom. No a teraz má slovo Joros Stavrakás. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. budem zariadiť vašimi inštrukciami, pani predsednička, pretože som príliš blízko pre vás, aby som si mohol dovoliť neposlúchnuť to, čo hovoríte. Myslím si, že toto je naozaj e, veľmi dobrá váza, veľmi dobré východisko, na ktorej môžeme budovať a z ktorého môžeme e, vychádzať a dáva nám to možnosť veľmi dobrým spôsobom e, zapriahnuť do tohoto procesu aj lokálne a regionálne orgány, pretože oni sú najbližšie k našim občanom a oni sú naozaj v najlepšej situácii získavať informácie z lokálnej úrovne. E, komisia má v tomto smere všeobecnú úlohu koordinácie na úrovne regionálnej politiky. Nezabúdajme na to, že kohezná politika, dámy a páni, kohezná politika naozaj je to je skutočne priestor, kde viac úrovňové riadenie prichádza, e, prichádza do diskusie a práve tu e, je to veľmi dôležité e, prepojenie na Bielú knihu o regiónoch, kde hovoríme o riadení na viacerých úrovniach, o viacúrovňovej samozpráve. To platí aj pre toto programové obdobie. No a úspech tohoto procesu bude závisieť len od toho, či dokážeme adekvátne naformulovať jednotlivé ciele. A to môže byť aj ten správny čas na to, aby sme dokázali posunúť túto tému dopredu, najmä čo sa týka viac úrovňovej správy. Myslím si, že e, výbor regionov a biela kniha, ktorá bola spoločne s nimi vytvorená, je niečo, čo naozaj obsahuje veľmi veľa myšlienok a veľa nápadov, ale nestažme sa vytvárať príliš veľa cieľov naraz. Myslím, že by sme sa mali snažiť pochopiť, a uistiť, že tie, ktoré si vyberieme, môžu byť menšie čo do počtu, ale môžu mať vyššiu mieru pridanú hodnotu, ak ich bude menej. Ak sa nám podarí zoznam týchto tém zúžiť. Ďalšia téma je tá, že akékoľvek ďalšie návrhy, ktoré chceme vyvinúť a pripraviť, musia pokrývať tých 5 základných princípov, ktoré platia pre efektívnu form, efektívne riadenie. A to je transparentnosť, spolupráca, zodpovednosť, efektivita a popiaté, kohézia. No a na záver, dovolte mi povedať, že je naozaj správne, aby sme sa pozerali možno na, na širšie, na ďalšie ciele a snažili sme sa nejakým spôsobom zvýšiť efektivitu, tak aby jednotlivé orgány boli plne zapojené a aby tu bola istá kondicionalita, istá podmienenosť a zároveň aj rizikovo založený audit. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedkynie, dámy a pánové, jenom pán... Pani predsednička, dámy a páni, len pár slov. Vítam. Samozrejme, vítame pokračovanie a pokračujúci stupeň decentralizácie, ale uvedomme si, že napríklad pri čerpaní európskych fondov tieto právomoci využilo len Holandsko pre svoje dve mestá, Amsterdam a Rotterdam a to je naozaj veľmi málo. Prečo je to tak? Legislatíva je jednoducho príliš zložitá, kontroly sú príliš, e, príliš ostré a z toho majú úradníci na rôznych stupňov veľkú obavu. No a preto by sme preto vítam, že by sme sa mali zamerať na oblasť kontroly, ale nie tým, že budeme zvyšovať počet kontrol, ale tým, že budeme zdieľať výsledky týchto kontrol, zameriame sa na zjednodušenie a sprehľadnenie legislatívy, najmä v oblasti verejných zakázok a túto vec sme už raz prerokovali. No a k tomu nám samozrejme poslúži aj školenie. To by som rád počiarkol. Môže to byť napríklad priestor vo forme Erasmu pre školy aj úradníkov na lokálnej úrovni a regionálnej úrovni, aby sa potom nebáli využiť subsidiaritu, ktorá tu existuje a povedzme, aby navzájom komunikovali o riadenia správe týchto fondov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz Josif Matula. Nech sa páči. Ďakujem. Gratulujem pani Manesku za jej pracovný dokument. K viacúrovňovej správe veci verejných Mám dve, tri myšlienky z Eurobarometra 2007 o úlohy miestnych a lokálnych e, samozpráv. A tam sa upozorňuje, že zdieľané riadenie je normálne a logické pre občanov a to aj potvrdzuje očakávanie európskych občanov, e, že to ich viacej napája na ich každodenný život. Čo je veľmi zaujímavé, táto správa ukazuje, že 59 Európanov si myslí, že miestne a lokálne regionálne samozprávy eh, a ich postoj či stanoviská nie sú dostatočne eh, zachytené eh, v dokumentoch EÚ. Pokiaľ ide o vertikálne a horizontálne partnerstvá, ja som si kládol otázku, aká by bola tá najúčinnejšia úroveň rozhodovania pre občanov vzhľadom na to, že v súčasnosti v EÚ hovoríme o regiónoch, podregiónoch, makroregiónoch, departmantoch a tak kde, departmantoch a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, môžeme diskutovať o tomto všetkom, ale rozhodne musí dochádzať k výmene informácií. Veľmi dobre, veľmi oceňujem výmenu informácií, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu. A tiež by sme mali podporovať myšlienku aktívneho občianstva a myšlienku e-government, ktorá umožňuje e, európskym občanom dostať sa bližšie a rýchlejšie k európskym iniciatívam. Teraz pán Bostinaru. Pekne, pani predsednička. V prvom rade by som chcel v súlade s tým, čo som povedal už aj vo svojom predchádzajúcom vystúpení, chcel by som naozaj veľmi rád podporiť tú celkovú myšlienku a filozofiu tejto správy, ktorá bola predložená e, našim, e, našou kolegyňou Ramona Manesku. Druhá myšlienka, je to niečo, na čo by sme mali nadalej pracovať, na, ako v minulosti. A mali by sme sa uistiť, že implementácia bude reálne dosiahnutá. Musíme rozmýšľať v dvoch rovinách. V prvom rade, časový harmonogram pre implementáciu e, z pohľadu Európskej únie a komisie a ďalej čas pre implementáciu na úrovni jednotlivých členských štátov. Pretože minulý rok sme diskutovali o tejto téme, o téme zjednodušenia, Konstanca Krell to robila vo svojej správe, ale implementácia v niektorých členských štátoch bola ak nie slabšia, e, tak minimálne mali mnohé komplikácie v procese tzv. zjednodušenia. Mali by sme si byť istí, že zjednodušenie a viacúrovňová správa že sú to základné predpoklady, ak nie pre súčasnú politiku kohézie, tak minimálne pre politiku kohézie po roku 2013. No a to by mali byť naše hlavné ciele a opäť chcem poďakovať pani Monesku za jej dobrú správu a som presvedčený, že my rovnako prispieme k tomu, aby z toho bola vynikajúca správa nášho výboru. Ďakujem pekne. Pani Manesku, chceli by ste stručne reagovať? Ďakujem. Veľmi stručne. Ďakujem kolegom za ich podporu, za ich príspevky. Len by som dodala, že táto iniciatíva bude mať hlavne za cieľ lepšie využívanie fondov spoločenstva a a to, aby ich riadenie a správa sa robila čo najbližšie k európskym občanom, aby kontrola a monitoring sa dostali e, na tú úroveň, na ktorú sa majú dostať, na lokálnu a miestnu. A ako povedal kolega Stavrakakis, pokiaľ ide o tých šesť princípov, aby tieto sledovali aj ciele stratégie 2020. Ďakujem. Dovediem sa, nevšiml som si, že sa znova hlási Jan Olbricht. Prosím, nebuďte provokatívni teraz. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som len chcel povedať dva návrhy, pretože vo všeobecnosti obsah je naozaj dobre nastavený, ale jeden návrh je Myslím si, že naozaj potrebujeme dokázať, že koncept teritoriálnej kohézie je úplne zbytočný bez viacúrovňovej správy. To je logický dôsledok, pretože teritoriálna kohézia znamená rovnováhu medzi viacerými územiami a teritoriami rovnováha medzi teritoriami častokrát znamená aj tie problematické teritoria, pre problematické územia. Znamená to, že by to mali byť regióny, moderné regióny, e, menšie regióny, makroregióny, pomalšie regióny a tak ďalej. A ako náhle sa dostávame do oblasti teritoriálnej kohézie, potrebujeme viac úrovňovú správu, čo znamená jasné rozdelenie práce, čo znamená spoluprácu zo samotnej definície. Takže to je tá hlavná voľba, to je tá hlavná možnosť. A zároveň je to aj ten záväzok. Záväzok, ktorý je logickým dôsledkom tejto teritoriálnej kohézie. Druhá vec, ktorú by som vám chcel navrhnúť, aj v prípade, že tu máme mnoho prekážok, mali by sme stále povedať, že podľa princípu subsidiarity by to malo byť povinné. Malo by to byť povinné pretože ak to jednoducho ponecháme na úroveň členského štátu, tak k tomu nikdy nedôjde. Preto by sme to mali naozaj zdôrazniť, že to musí byť absolútne nevyhnutné a nemala by tu byť žiadna, výber, žiadna možnosť výberu do budúcnosti. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A môžeme teraz prísť, prejsť na správu pre Kratca. Je to návrh správy a opäť je tu termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ktorým je 24. marec 18.00. Eh, Chcem poprosiť Rody Kratca, aby v skratke predstavila túto správu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto správa hovorí o príspevku a o prínose regionálnej politiky Európskej únii v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným zohľadnením na cieľ 2 dokument alebo ten návrh správy už bol rozdistribuovaný a začnem tým, že chcem počerknúť dôležitosť kohézie, dôležitosť kohéznej politiky. pre celkovú európsku ekonomiku a celé hospodárstvo. Jednoducho je to overená metóda aj z minulosti. Kohezná politika tu už bola aj v minulosti a funguje tu isté obdobie. A rovnako sme mali možnosť aj vidieť, že e, tu dochádza k akémusi nedostatku efektívneho a rozpočtového riadenia. Nie je tu dostatok efektívnych rozpočtových mechanizmov. No a práve kvôli tomu možno viac ako z akýchkoľvek iných dôvodov, oveľa väčšiu dôležitosť teraz pripisujeme štrukturálnym fondom a koheznej politike a koheznému fondu. A to jednoducho práve kvôli tým problémom, ktoré spôsobila kríza. No a kohezný fond a štrukturálny fond konečne robia to, čo vždy mali robiť. A to, čo bol vždy ich pôvodný zámer. Nemôžeme si myslieť, že sa nám podarí e, vyčistiť alebo teda vyriešiť všetku tú škodu, ktorú spôsobila finančná kríza. To určite nie. Ale rozhodne to je veľmi dôležitý nástroj. A ak sa ale budeme snažiť povedzme preskúmať e, makroekonomické deficity a nedostatky v rámci jednotlivých regiónov. A kríza zároveň tieto nedostatky počerkla, zvýraznila tak to bol jeden z tých asi najviac odhalujúcich efektov tejto krízy. E, ktorú práve prežívame. Ďalej si myslím, že, že cieľ 2 je jeden z najdôležitejších pilierov koheznej politiky a keďže ten súvisí s konkurencieschopnosťou na jednej strane a so zamestnanosťou na druhej strane, to je práve celá, celá pointa správy z vlastnej iniciatívy. Potrebujeme vidieť výsledky a zároveň chceme využiť dopad, ktoré tieto fondy mali, tak aby sme sa dokázali úspešne dostať von z tohoto krízového cyklu tak rýchlo, ako len vieme. Vráťme sa do roku 2006, keď cieľ 2 bol zameraný na ekonomickú a sociálnu rekonštruktúru regiónov ktoré boli predovšetkým, teda, predovšetkým tých znevýhodnených regiónov, ktoré boli znevýhodnené zo štruktúrálnych dôvodov. A toto obdobie bolo veľmi užitočné. Tam sme venovali 15,2 ehm, vlastne venovali sme prostriedky oblastiam, kde 15,2 Európanov žije. Ciele z roku 2006 sú teraz zamerané na väčšinu regiónov. A zároveň Zároveň tu vidíme, že aj veľký, veľká časť e, celkovej populácie žije v týchto regiónoch. E, takže hovoríme o veľkej časti celých prostriedkov, sústredujú sa na konkurencieschopnosť, ale aj na zamestnanosť. A to je veľmi dôležité. Ešte je tu jedna ďalšia vec, ktorú chcem povedať, a síce 83%, aspoň zhruba, e, tohoto prostriedku je, týchto prostriedkov je nasmerovaný na zlepšenie znalostí, poznania a inovácie a to s tým hlavným cieľom, aby sme dokázali vytvoriť lepšie pracovné príležitosti. Tieto prostriedky sú presmerované do cieľu 1, tam je to ale menej, je tam 40% a aj, aj, aj ak sú oblasti, kde táto suma je vyššia, najmä keď zoberieme do úvahy špecifické požiadavky a špecifické dopity jednotlivých regiónov, um, tak vidíme, že tá, ten cieľ 2 je tá prírezová oblasť, ako predovšetkým inovácie, veda a výskum a najmä vlastne aj tie vyššie zručnosti, vyššie schopnosti v tých uh, ostatných oblastiach. To všetko je prepojené s konkurencieschopnosťou. No a teraz, keď sa pozrieme na tú poslednú správu, poslednú správu, ktorá, eh, ktorá sa venovala oblasti ekonomickej a sociálnej kohézii, keď sa pozrieme na situáciu pred krízou, na podmienky, ktoré tu boli pred krízou, tak by sme mohli povedať, že tu bola dobrá výkonnosť v oblasti, ako je veda a výskum, ako je vzdelávanie, ako je celoživotné vzdelávanie, školstvo a tak ďalej. Ale napríklad tu boli niektoré ďalšie oblasti, v ktorých tomu tak nebolo. Preto je dôležité pozrieť sa naprieč celým spoločenstvom, celou úniou a pozrieť sa na to, čo sú tie hlavné témy ak teda máme zmeniť model rozvoja, keď hovoríme o investíciách, tak e, predpokladám, že je dôležité, aby sme sa na tieto veci pozreli spoločne, a aby sme vedeli, či sa uberáme tým správnym smerom, či propagujeme investície, kvalitu, konkurencieschopnosť a tak ďalej. Ďalej. Keď e, si e, pozornosť vyžaduje ekonomická kríza, odhalujú sa problémy v jednotlivých regiónoch a zároveň aj, aj v jednotlivých oblastiach. A to si vyžaduje e, väčšiu koordináciu medzi jednotlivými e, projektami a jednotlivými regiónmi. Preto potrebujeme hľadiť dopredu preto potrebujeme aj pozorne vnímať, aké sú eh, aké situácie na trhoch práce. Vieme, že tá situácia tu naďalej bude veľmi zložitá. Ale pozeráme sa teraz na úrovne nezamestnanosti, ktoré sa pohybujú niekde okolo 10,5%, 10,5%. 10 a už teraz vnímame prvé znaky e, dopytu, prvé znaky e, potreby toho, aby sme lepšie nasmerovali naše úsilie a lepšie nastavili aj ciele pre jednotlivé regióny. Ďalej. Som sa dotkla jednotlivých e, sektorov, kde som hovorila, aké sú výsledky, aké sú predpovede, najmä čo do toho, akým spôsobom e, sa tieto regióny a tieto ciele majú ďalej vyvíjať. No a to, čo chcem povedať, je to, že tu máme pomerne výrazné rozpočtové problémy v niektorých členských štátoch a tie môžu byť obmedzujúci faktor, limitačný faktor, ktoré budú zároveň aj prekážkou a takýmto spôsobom budú obmedzovať investície e, do týchto členských štátov pre e, regióny, ktoré spadajú do cieľa 2 to bude platiť možno aj dokonca pre všetky krajiny. A myslím si, že tu sú naozaj kvalitatívne a kvantitatívne problémy, ktoré, ktoré tu sú najmä v tom, aby sme zistili, akým spôsobom ekonomická a hospodárska kríza eh, bude pôsobiť dlhodobo. Samozrejme, máme tu nastavené isté ekonomické a sociálne prahy, ktoré nám umožňujú merať a porovnávať tú situáciu, monitorovať situáciu. A tieto nám umožňujú lepším spôsobom pochopiť, aká je reálna situácia v teréne a komisia nám potrebuje pripraviť, eh, alebo nám by nám mala pripraviť osobitnú správu o dopadoch krízy na regióny cieľa 2. Takýmto spôsobom by sme dokázali možno aj posúdiť, či tie predpovede, ktoré sme mali, boli reálne nastavené musí tu byť koordinácia všetkých nástrojov, ktoré máme k dispozícii. To som už povedala aj pri eh, prvom vystúpení je tu naozaj veľa nástrojov, je tu naozaj veľa možností a prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, najmä čo sa týka kapacity a zamestnanosti, ale potrebujeme to spojiť koordinovaným spôsobom, tak aby sme eh, dokázali vyriešiť krátkodobé problémy, ale zároveň aby sme dokázali hľadiť aj dlhodobo. Najmä v tom, akým spôsobom chceme riešiť slabé stránky týchto oblastí a regiónov. No a teraz eh, vo svojej správe sa snažím aj osobitne spomenúť malé a stredné podniky a hovorím, eh, že tieto firmy potrebujú mať sprístupnené všetky finančné možnosti, tak aby e, mohli pôsobiť v oblasti vedy a výskumu, inovácií. Vieme, že boli veľmi výrazne postihnuté touto krízou, pretože e, kríza sa presunula do reálneho hospodárstva, ktorý má dopad na reálne zisky a tržby. A vieme, že tu je naozaj veľmi veľa prípadov, e, kde záchranné pokusy alebo pokusy o záchranu môžu byť výrazne ohrozené a to najmä tým, že dochádza k, na, že sa vytvára skutočná konkurencieschopná politika. Preto potrebujeme osobitne um, zobrať do úvahy situáciu malých a stredných podnikov. A nie je to otázka, ktorá sa objavila v nejakom krátkodobom horizonte. Ďalšia dôležitá vec je, že naše predpovede dlhodobé musia byť akýmsi balíkom strednodobých eh, tém a strednodobých vízií a dlhodobých. Ehm, tým najmä myslíme víziu 2020, ale zároveň aj otázku sociálnej a teritoriálnej kohézie. Naša konkurencieschopnosť a cieľe v oblasti konkurencieschopnosti musia byť vnímané ako súčasť širokej oblasti, ktorú nazývame teritoriálna kohézia. Ešte je tu potom samotná otázka periférnych regiónov a vzdialených regiónov, čo je tiež veľmi dôležitá oblasť. Udržateľný rozvoj, zelený rozvoj. To všetko so sebou spája potenciál pre eh, propagovanie takýchto politik eh, v rámci regiónov cieľa 2. No a zároveň Zároveň potrebujeme väčšiu dôležitosť pripisovať jednotlivým nástrojom, ktoré boli sprístupnené tak, aby sme dokázali túto krízu e, prekonať a zároveň legislatívne a legislatívne opatrenia boli vytvorené pre väčšiu mieru flexibility v rámci koheznej politiky. Tieto umožňujú všetky regióny, aby mali prístup k tým týmto e, vlastne sprístupneným systémom. No a zároveň je tu potom aj celá otázka chytrých investícií. členské štáty e, vytvárajú národné správy. Vieme, že nie všetky mali rovnaký prístup k jednotlivým zariadeniam. Sú členské štáty, ktoré, ktoré sa zamotali v byrokracii a už tie celkové ciele pre nich nie sú viditeľné napríklad aj otázka 100% financovania, ktoré malo byť prístupné z Európskeho sociálneho fondu. To je naozaj jedna z tých vecí, e, jedna z tých oblastí, kde flexibilita musela byť zvýšená až na plných 100% financovania v rámci daných kritérií. Flexibilita je jedna strana mince, ale pravidlá musia byť aplikované musia byť aplikované konzistentným spôsobom, tak aby sme dokázali lepšie načasovať naše intervencie a zároveň aby sme dokázali byť efektívnejší, tak aby sme neustále zabezpečovali to, že riadenie a teda management zostáva silný a, a, a, a, a stabilný. Politická asistencia pre veľké projekty v regiónoch v rámci cieľa 2 týchto oblastiach komisia zohrala naozaj dôležitú úlohu a budeme musieť preskúmať limit 25% na v rámci, v rámci predloženého programu. Máme tu viaceré programy, musíme zrýchliť rýchlosť platieb pre jednotlivé členské štáty, ale aj v rámci členských štátov a takisto budeme musieť poskytovať podporu pre všetky ostatné zmeny, ku ktorým došlo, najmä v rámci implementačného nariadenia a implementačných pravidiel. Práve tu vlastne hovoríme to, že e, je to naozaj veľká miera flexibility, mali sme mnohé diskusie e, s prezidentom Európskej banky, pretože jeden záverečný bod na záver je naozaj veľmi dôležité, aby sme dokázali použiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, a to tak pre veľké projekty, ako aj menšie. Nebudeme môcť byť konkurencieschopní, keď tieto veľké projekty nebudú, nebudú úspešné. A na druhej strane potrebujeme zabezpečiť to, aby existovali zariadenia, ktoré e, budú dostupné a ktoré zároveň získajú malých a stredných podnikateľov na svoju stranu. Kohezná politika rozhodne je veľmi dôležitá. Kríza nám pomohla odhaliť niektoré nedostatky pri eh, v rámci tohto trhu a to je zároveň jeden z tých pozitívnych efektov tejto krízy. A rozhodne musíme zabezpečiť to, že je nevyhnutné, aby sme mali tie správne nástroje k dispozícii a dokázali sme ich používať koordinovaným spôsobom. Potrebujeme takisto mať aj veľmi jasnú myšlienku a zároveň adekvátne zhodnotenie tých nástrojov, ktoré sú už používané, ktoré sú už v súčasnosti nasadené. A myslím si, že ako náhle získame zhodnotenie zo strany komisie eh, v oblasti týchto národných správ, tak potom to budeme môcť posunúť ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, otvárame diskusiu. Pani Vesterla, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Vážené kolegyne, kolegovia, ako sme si práve vypočuli, finančná a hospodárska kríza má vplyv na všetky e, regióny a mesta v Európe, nielen na e, tie chudobnejšie členské štáty, ale aj predovšetkým na regióny cieľa 2. Správa pani Kaco je e, podľa nás dobrý príspevok. Ona správne zvrazňuje, že v regiónoch cieľ 2 od roku 2000 až 2006 okolo 22 miliard eur a 730 tisíc e, pracovných miest bolo vďaka e, týmto peniazom dosiahnutých a to sú prostriedky štruktúrnej pomoci, ktoré e, tu veľa dosiahli. Okolo 314 miliónov ľudí v Európe profituje z podpory cieľa 2. Z nášho hľadiska by mm, však táto správa mala silnejšie e, zohľadňovať e, sociálne aspekty e, v regionách postihnutých krízov. Pre nás sociálnych demokratov je pri boji s krízou osobitne dôležité mm, pamätať na pracovníkov. Chceme a musíme mm, zabezpečiť, aby sme zachovali čo najviac pracovných miest a tie stratené pracovné miesta znovu vytvorili. Táto oblasť musí byť byť v správe silnejšie zohľadená. Nášho hľadiska e, sú napríklad e, priority Strategie stratégie 2020, e ako je to v bode 4 návrhu správy vyjadrené, nedostatočné. Konkurencieschopnosť a mm, podpora mm, podnikania a e, vývoj malých a stredných podnikov je, sú všetky dôležité, ale e, nestačí to. My e, chceme sa v podpore snažiť o mm, lepšie pracovné miesta a viac pracovných miest. Chceme to o to doplniť, ale musíme tiež zároveň zvrazniť, že potrebujeme lepšie možnosti ďalšieho vzdelávania nielen pre mladých ľudí, ale osobitne pre mladých ľudí ako príklad chcem spomenúť e, rovnakú plácu za rovnakú prácu a e, čas na rovnakom mieste pre mužov a ženy v celej Európe. Vieme, že v hospodárskej kríze sú to predovšetkým ženy, ktoré e, tým trpia, že prídu o pracovné miesta a ženy v neposlednom rade preto, že sú označené ako druhý dodatočný živiteľ rodiny a preto je pre nás dôležité, aby vplyvy krízy na hospodárstvo nevedli k tomu, že podpora pre viac e, pracovných miest a lepšie pracovné miesta a dobré vzdelávanie bude zabezpečené. Ďalší bod e, spravy pani Kracer je podľa mňa problematicky e, zvýšenie prostriedkov programu Jasper. Najprv si myslím, že by sme mali počkať na to, ako navýšenie peniazy, ktoré komisia e, v roku 2009 e, zvyšila o 25%, aký to bude mať vplyv a účinok a e, kde budú použité a aké budú mať účinky, než my poskytíme nové peniaze. My sa pridáme k tej otázke, že odkiaľ majú pochádzať tieto prostriedky a na čo majú byť tieto peniaze čerpané či už v administratíve alebo v iných projektoch. Bez hľadu na to, mm, prostriedky v roku 2010 od Európskej investičnej banky boli aj tak e, zvyšené o ďalších 2 milióny e, na, zo 24 na 26 miliónov. Teda ďalšie zvýšenie bez e, týchto otázok, ktoré mám otvorené, podľa mňa nesplňa cieľ. Všeobecne si však e, myslíme my, e, sociálni že táto správa je správny krok správnym smerom. Kohezná politika musí aj v budúcnosti podporovať e, oblasti cieľa 2 s príslušnými programami. 314 miliónov európanov nám za to bude vďačných. Ricardo Cortés Lastra. Sí, gracias, presidenta. Ďakujem. V prvom rade by som pogratuloval pani Kraca za jej správu. Všetci vieme, že kohezná politika nie je len politika rozpočtovej podpory, ale je aj skutočnou rozvojovou politikou a má možnosť vplývať na priority regionálneho a národných výdavkov. A to sa prejavilo aj v regiónoch cieľa 2 a preto je potrebné zdôrazniť význam malých a stredných podnikov, a vzdelávacích a inovačných centier a tiež úlohu miestnych a regionálnych samozpráv, ktorých blízkosť umožňuje eh, vyzisťovať, aké sú potreby MSP a aké sú potreby vzdelávania pracujúcich a občanov. Skúsenosti nám hovoria, že je potrebné partnerstvo s regiónmi, ak chceme iniciatívy proti kríze a za ekonomický rozvoj a kohéziu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Mám jednu otázku. Mohli by ste dať informácie o načasovaní, lebo myslím, že toto je uh, silná správa a dáva dobrý pohľad na štrukturálne fondy a štruktúrne zmeny, ktoré musíme robiť e, v hospodárskej obnove. No, viem, že máme výbor pre krízu a minulé v prvej fáze som sa pýtal to isté a máme ten krízový výbor a nepočul som nič o ňom v parlamente. Možno je to moja chyba, no keď oni budú plniť svoje výsledky a keď my môžeme do toho vstúpiť s touto správou o dôležitých častiach koheznej politiky e, v našich princípoch, tak to dostaneme do plenárky, pretože to je silný argument a treba, e, aby bol počuť. Pretože nemali e, by sme s tým skončiť len niekde vo výbore, mali by sme s tým ísť ďalej. Ďakujem, Michal Tojre. Pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne, ako tieňový spravodajca za frakciu ALDE chcem sa najprv poďakovať spravodajkyni za túto správu. Je to veľmi dobrý základ pre diskusiu o um, tejto dôležitej téme a tiež obsahuje veľa dôležitých eh, bodov, ktoré eh, rovnako vidíme. Eh, je tu v jednej či druhej oblasti e, z nášho hľadiska e, potreba e, diskusie alebo zmeny, čo sa týka cieľa 2 v súvislosti s ekonomickou finančnou krízou, čo sa týka posunu alebo z prehodnotenia tohoto cieľa pri zabezpečení konkurenceschopnosti a pracovných miest. My to vidíme tak, že Eh, odstup eh, oblasti cieľa 2 a cieľa 1 sa znížil poprvé vďaka eh, úspešnej koheznej politike v regionách cieľu 1, ale tiež preto, že regióny cieľa 2 sa horšie rozvíjali. S napätím očakávam, ako to bude vyzerať po roku 2009, teda po dopade ekonomickej a finančnej krízy, kde silnejšie regióny cieľa 2 majú e, veľké minus v hospodárskom raste, minus 8, minus 10, minus 12 a myslím, že tu vo výbore by sme e, mali byť jednotní v tom, že sociálna kohesia neznamená, že e, silnejší budú slabší, ale že slabší budú silnejší a že rozhodujúca výzva, ktorou má pred sebou EÚ, je, že ako opäť sa vrátime na cestu k hospodárskemu rastu, aby e, tie e, straty v hospodárstve sme opäť vyrovnali. Teraz ide e, o cieľ prerozdelenia rastu a chcem sa vysloviť za to, aby sme opatrenia koznej politiky zamerali na tých, ktorí poháňajú rast, aby zabezpečili to, že budú vnikať pracovné miesta a tiež e, v inovácii získať nové pracovné miesta. A myslím, že tu práve e, regionálna podpora v oblasti cieľa 2 e, poskytuje a ponúka veľa dobrých prístupov, ako napríklad vyjadrená podpora pre malé a stredné podniky. My ako liberáli chceme predovšetkým zohľadniť heslo transfer technológie. Správa medzi výskumnými ustanoveniami a podnikmi, ktorá e, sa postará o to, že sa budú vyvíjať len nové produkty, e, len nové produkty, ktoré e, sú predajné na trhu, môžu zabezpečiť v dlhodobom výhľade pracovné miesta. A tiež musíme v tom zohľadniť ekologickú perspektívu, lebo ochrana prírody a klímy s technologickým vývojom musí ísť ruka v ruke a technologický vývoj je základom pre ochranu životného prostredia. E, máme problémy s e, otázkou e, predfinancovania frontloading, 100% financovanie s touto formuláciou tu nie sme spokojní. Ako povedal Salop, musíme rozlišovať na, medzi Európskym sociálnym fondom na jednej strane a Európskym fondom pre regionálny rozvoj na druhej strane rovnaký názor je aj v rade, že je tu dobrý e, dôvod pre spolufinancovanie. Spolufinancovanie je v vlastnom záujme e, zúčastnené na projekte, aby e, sa to s tým peniazmi dobre naplňalo a realizovalo. Teda to je spojené s efektívnosťou a nejde tu akcionizmus, ale o to, aby sme vykonali správne činnosti, teda tie, ktoré budú v budúcnosti znášať ovocie a myslím, že uh, ist ty vlastný vklad a príspevok do toho je dobrý prostriedok. Môžeme hovoriť o tom, že či e, vlastný vklad do toho znižíme, ale e, úplne ho odstrániť a mať 100% financovanie z EU je problematické a musí to byť časovo obmedzené a e, vo všeobecnosti musí existovať spolufinancovanie. A toto je stanovisko do diskusie, ktoré máme teraz a tu ešte predložíme návrh do diskusie, no, pozmeňujúci návrh. Zdeli, please. Eh, Pani predsednička, drahí kolegovia, ja sa ospravedlňujem, pretože prišla som neskoro, bola som na inom výbore, vo výbere pre sociálne záležitosti. Veľmi pozorne som si prečítala správu a rada by som eh, predložila dva, tri body. Myslím si, že je dôležité, aby v rámci cieľa 2 sme upozornili na význam ochrany životného prostredia a možnosť financovania z európskych fondov, aby sa zadefinovala maximálne na základe kritérií udržateľnosti. A v tomto kontexte je dôležité poukázať na rozhodujúcu úlohu miest v dosiahnutí cieľa 2 Zatiaľ, čo Európska komisia práve udelila prioritné miesto mestskej dimenzii v koheznej a teritoriálnej politike, myslím si, rozumné by bolo, keby sme do tejto správy zaviedli, e, aby oblasti cieľov 2, ktoré majú špecifické, majú špecifika, ároveň, aby zachovávali aj rovnováhu a dosiahli vyrovnávanie tých zaostávajúcich. A mali by sme sa tiež pozrieť aj na ciele stratégie 2020. A nie je tu napríklad spomenutá priorita udržateľného rozvoja, tak ako to definuje oznámenie Európskej komisie, účinná Európa vo využívaní zdrojov. Aby sme umožnili prechod k spoločnosti, eh, kde sa budú využívať nízkouhlíkové energie, moderné technológie, podporovať modernizáciu dopravy a energetickú účinnosť. A tiež sa tu nespomína priorita exkluzívneho rastu. Jedna z týchto, jeden z týchto cieľov stratégie 2020 sa práve takto formuluje. A rovnako ako priorita cieľov sociálnej kohézie by tiež mala byť v tomto texte, takže je potrebné zadefinovať kritéria alebo ukazovatele krízy a to iným spôsobom, než tie, než sa využívali v klasických nástrojoch eh, globalizovanej ekonomiky, ako je HDP, eh, ekonomický rast. Ja si myslím, že aj iný spôsob, ako môžeme tieto fenomény alebo javy merať. Vzhľadom na neúspech Lisabonskej zmluvy a stratégie, pardon, myslím, že je potrebné e, uchopiť sa tej príležitosti, aby sme zadefinovali nový prístup v prospech blahobytu európskych občanov. Ďakujem za pozornosť. A v mene Európskej komisie Bruno Kasset. Merci, madame la présidente. Ďakujem. Európska komisia ďakuje parlamentu za záujem, ktorý venuje opatreniam na boj proti negatívnym dopadom hospodárskej krízy a tiež venuje teda pozornosť národnej aj európskej ekonomiky. Ja by som tu spomenul dva body. Prvý v rámci tých sprievodných opatrení komisia chce spustiť štúdiu o kvalitatívnom aj kvantitatívnom aspekte krízy a jej vplyve na operatívne programy, ktoré sú ústrednými nástrojmi koheznej politiky. A tak e, to aj podporí e, ten bod, ktorý spomenula pani Kraca vo svojej správe. Ešte pred letom komisia predloží detailnú správu, kde, boli, kde budú spomenuté všetky iniciatívy Európy v regionálnej politike pre všetky členské štáty na základe záväzku, ktorý sme prijali 1. apríla 2009 pred Európskym parlamentom. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ešte chce niekto vystúpiť? Tak ešte Rudy Kracák by chcela na záver odpovedať na tie poznámky a pripomienky. Nech sa páči. Ďakujem. Ja chcem e, zodpovedať e, a chcem sa poďakovať e, kolegom za tieto adresné pripomienky. Je to téma, ktorou sa všetci zaberáme a je to tiež základ pre budúce kroky. K tomu sociálnemu vplyvu a účinku ja som sa tiež tým zaberala a chcela som túto oblasť silne prebrať v pozmeňujúcich návrhoch. Mnohé e, veci som tu chcela e, zohľadniť e, a ženy je téma, ktorá mi leží na srdci, ale k tomu nedokážem veľa povedať. Teda diskriminácia, význam žien v oblasti koreznej politiky, to sú otázky, ktoré boli riešené v iných správach a uzneseniach a tiež sú to dôležité ciele a hodnota európskej rozvojovej politiky. Potom úloha e, miestných e, orgánov. Toto je tiež vec, ktorá už bola vyjadrená v predchádzajúcich správach a bez lokálnych, teda miestnych a e, regionálnych orgánov to je ťažké, lebo oni sú predsa zodpovedné za realizáciu na mieste. Bez e, týchto orgánov, bez e, regionov a obcí e, naše cieľe nedokážeme dosiahnuť. Potom je to um, mestský rozmer. Mesta sú um, dôležité pre um, konkurencieschopnosť, to je jasné. Tam vzniká inovácia a um, rast, ale práve tam máme tiež tie najsilnejšie sociálne problémy. Preto je e, mestský rozmer veľmi dôležitý aj vzhľadom na trvalo udržateľný rozvoj. A potom e, je tu to 100% predfinancovanie. Keď e, má byť spolufinancovanie, tak potrebujeme aj spolu zodpovednosť, logické. No dnes to tak nie je, že by sme od toho mohli veľa očakávať e, kvôli rozpočtovým problémom a skotkom v rozpočte. Máme však pravidlá, ktoré musia byť e, dodržané. Každý znáša svoju zodpovednosť a nakoniec bude skladať účty. A to, čo sa e, tu navrhuje, je len návrh. Nemusí to byť povinne naplnené, ale e, mnohé e, krajiny však využili týchto 100%. A chcem sa poďakovať aj komisii za túto štúdiu, ktorú pripravila e, čo do hodnotenia dopadov a tiež využívania nástrojov. Aj e, toto e, bude zohľadené v správe a čo sa týka plánu, v eh, apríli máme skvalitú správu. No ak eh, si myslíte, že by sme mali počkať na eh, ďalší vývoj, tak som pripravená to zohľadniť. A tu sa podriadím vôli parlamentu. A to sú témy, ktoré e, sa preberajú aj v ďalších výboroch, takže sa pozriem a uvidím, čo kolegovia si o tom myslia. I, I a dovolte, aby som sa vyjadril, lebo um, dúfam, že to bolo nedorozumenie. Ja som um, pochopila pripomienku pána Nestora, že nesmieme s tým meškať, mali by e, sme e, vypracovať niečo, čo prispieje k tomu, čo sa vykonáva v krizovom výbore. A e, v tomto kontexte vám chce informovať, ako bežná poslankyňa Európskeho parlamentu sa mi podarilo cez moju národnú skupinu, aby som sa dostal ako náhradník do krizového výboru a ja tiež som uspela a som hrdá, že som všetkých presvedčila, že je aj kríza v reálnej ekonomike a že ju pocitujú nielen na národnej úrovni, ale e, veľmi silne aj na lokálnej a regionálnej úrovni a e, je to tiež kohezná politika, ktorá prispieva posledné dva roky k boju proti krízi alebo k politike hospodárskej obnovy. A e, tiež som si dovolila vypracovať e, krátku sedemstranovú správu, ktorá prispieje k tej veľkej správe v krizom výbore a e, tú veľkú správu pripravuje spravodajkyňa pani Pervans Beres a moja malá správa je presne o um, príspevku koheznej politiky k hospodárskej obnove a tiež to dám do súvisu s uh, dlhodobým rastom a štruktúrnymi zmenami. A myslím, že keď uh, pani krátce budem môcť dokončiť svoju správu v apríli. Tiež to bude um, dobrý ďalší príspevok do debaty o kríze a o európskych politikách v uh, kontexte krízy. Ten najväčší problém, ktorý máme, je uh, obmedzená vedomosť o dopade krízy na regionálnej a miestnej úrovni. Uh, Eh, pretože štatistiky, ktoré by mm, sa dali porovnať a na ktoré by sme sa mohli spolehnúť, prídu až neskôr a je eh, ľahšie získať národné údaje o kríze ako regionálne a miestne údaje. No, eh, je niekoľko prieskumov, ktoré robilo Združenie regionov, ktoré dáva isté podklady do nášho pochopenia k tomu, ako kríza ovplyvnila regionálnu a lokálnu úroveň. To je len na informáciu a Pani Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ďakujem pekne za tento návrh, ktorý sa týka prípadnej spolupráce. Je pre nás veľmi dôležité to robiť a veľmi dôležité zároveň získať akýsi všeobecný prístup tak, aby sme dokázali spoločne pristupovať k hospodárskej a ekonomickej kríze. Viem, že parlament na tom pracuje veľmi koncentrovaným spôsobom rozhodne, keď hovoríme o dôležitých a významných prácach, o dôležitých a významných projektoch, tak musíme byť konkurencieschopní a je tu jedna časť, ktorá má osobitnú pozornosť a to sú práve tie veľké projekty a to sa týka aj, aj, aj cieľa 2. A práve preto je to veľmi dôležité, najmä v čase, keď členské štáty budú škrtať vo svojich verejných rozpočtoch práve kvôli tomu, že Verejné, jednoducho verejný sektor je takto výrazne postihnutý a práve v tomto čase nie je, dôlež, je dôležité nestratiť víziu tých veľkých projektov. Vážení kolegovia, e, termín je 24. marca 18.00. Ako som už spomínala, ďakujem pekne vám, pani Kraca. Máme 5 minút na to, aby sme sa venovali bodu 10, ktorý, ako som už asi povedala predtým, E, vymenili sme bod 7 za bod 10. K bodu 10 e, je tu ten obvyklá, je teda obvyklá stručná správa o druhej schôdzi pracovnej skupiny o budúcnosti koheznej politiky. Mali sme druhé stretnutie a ako ako je už aj naša tradícia, vždy pozývame kolegov z Európskej komisie, z DG Regio, ktorí predkladajú svoju súčasnú prácu, ktorí nás informujú o, o tom, na čom pracujú, ako bude vyzerať budúca architektúra, budúca štruktúra koheznej politiky po roku 2013. Tentokrát sme si mohli vypočuť pána Nikola de Michelisa, ktorý bol presunutý z DG Regio a v súčasnosti je námestníkom eh, kabinetu eh, nového komisára Johannesa Hána a takisto aj Erik van Breska, ktorý je námestníkom šéfa odboru, eh, ktorý sa zaoberá koncepciou a tými štúdiami do budúcnosti ohľadom budúcej koheznej politiky. Diskutovali sme v zásade e, o mnohých témach, ktoré boli prepojené s budúcou architektúrou a s cieľmi koheznej politiky a zjednodušení e, celého tohoto systému teritoriálnej kohézie a tak ďalej. A e, vždy tu bola tá informálna, ako pre, už aj predtým, informálna výmena názorov a skúseností, ale na stretnutí sme začali aj s diskusiou, ak tomu správne rozumiem, Dohodli sme sa na nasledujúcej procedúre. Dohodli sme sa, že budeme mať analýzu toho, čo v súčasnosti robí európska eh, kohezná politika alebo čo dosahuje a my ako výbor REGI eh, budeme sa viac zaujímať o vytvorenie akéhosi informálneho mm, dokumentu, akéhosi eh, akéhosi základného politického dokumentu, ktorý sa bude týkať budúcnosti. A tento by naša pracovná skupina mohla prijať ako náš návrh Ehm, bol by to návrh, ktorý by sme predložili pre ďalšie, alebo ovplyvňoval by ďalšie, ehm, ďalšiu prácu na koheznej politike. Čiže na, na júlovom stretnutí by sme potom chceli predložiť e, vlastne tento taký rámcový náčrt toho, ako by sme chceli diskutovať o koheznej politike do budúcnosti. Nebola by to oficiálna vlastne e, oficiálnej pozície, ale bolo by to len akési východiskové E, východiskové stanovisko, nejaká východisková pozícia e, vyzaví návrh komisie. Je to naozaj urgentné, pretože ak sa nič nezmení, tá komisia e, bude zastúpená komisia teda bude predkladať svoju piatu správu, e, ktorá bude podávať takú e, hĺbšiu analýzu koheznej politiky a bude zároveň načrtávať tú víziu po roku 2013. A to by sme chceli práve ovplyvniť. Ak to chceme ovplyvniť, tak máme dve možnosti. Jedna je táto výmena názorov počas stretnutí výborov REGI a potom aj počas stretnutí, neformálnych stretnutí s týmito zástupcami komisie, v rámci ktorých sa snažíme lepšie pochopiť naše vzájomné pozície a hovoríme o tom, čo si myslíme. No No a potom je to tento neformálny dokument a potom po lete budeme naďalej pracovať na tom, aby sme intenzívne spolupracovali aj e, s pracovnou skupinou a budeme e, vám podávať priebežne informácie o tom, ako na tom sme a zároveň budeme komunikovať aj s komisiou, aby sme sa uistili, že na záver budeme mať dokument, ktorý bude odrkadľovať naše ambície a naše vízie e, ako parlamentu. Toľko je moja informácia ak tu nie sú žiadne ďalšie otázky, tak by som teraz chcela povedať, že zajtra sa stretávame o 9. Musíte mať so sebou vaše hlasovacie kartičky, pretože budeme veľa hlasovať. Sú dôležité hlasovania, ktoré sa týkajú aj správy Evgenia Kirilova a správy Jana Olbrichta. Teraz e, máme stretnutie koordinátorov, krátke, ale dôležité, takže chcem poprosiť koordinátorov, aby zostali a pol hodinku nám ešte venovali. Ďakujem pekne vám ostatným a uvidíme sa zajtra. Okay, no,